Okay. We start our meet. Dobre, začneme dnešné zasadnutie. Prajem všetkým dobré ráno. Vítame aj nášho hostia. Budeme hovoriť o ťažka, ktoré súvisia s rozpočtom aj s otázkami regionálnej koheznej politiky a pán Dirk Hammer bude odpovedať aj na otázky, ktoré sa týkajú fondov. Takže nech sa páči, máte pravdu. Slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, dámy a páni. Prajem všetkým dobré ráno. Je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že môžem k vám prehovoriť pri tejto príležitosti. Asi som si vybral teda zamýšľal som sa nad tým, ktorý čas si zvoliť, aby som mohol prednášať, keď budem prezentovať diapozitívy s mnohými číslami. A potom som si povedal, že asi bude zaujímavejšie s vami diskutovať o tých veľkých veciach, o tých veľkých cifrách. A že potom tie cifry by som sa pokúsil zaradiť nejak do kontextu z hľadiska perspektívy. Takže navrhoval by som vám predseda niečo takého, že by sme pripravili pre vás v písomnej forme detailný materiál, aby ste to mali pripravené pre svoje spisy, keď si to tam budete chcieť zaradiť a že dnes ráno by ste sa veľmi o tie detaily až nemuseli zaujímať alebo nerobiť si s nimi starosti. Takže o pár dní dostanete nejaké písomné, detailné informácie, aby ste si ich mohli založiť. Okrem toho, keďže sme troška aj keď musím povedať, že len veľmi skromne sme hrdí na to, ako sme implementovali rozpočet v Lani. Jednak z hľadiska záväzkov, aj ako výloh, tam sme v podstate 99,9% rozpočtu splnili náležite, ale najmä pokiaľ ide o platby, tam sme dokonca prekročili túto cifru. Dovolte mi to vysvetliť. Celkovo v Lani musím povedať, že budem hovoriť takže môj kolega Hanko Lopasarido ma kontroluje. Je to vlastne náš hlavný finančný odborník. Takže Celkovo bolo vyplatených 26,7 miliard eur, z toho 26, teraz týchto 26,7 miliard, 18,3 miliard išlo na regionálny fond a 7,1 miliard na kohezný fond. Celkovo je to asi 25,4 eur. Takže z tých 20, 26,7 to bolo celkové a z toho 25,4 bol kohezný plus regionálny fond. Okrem toho tam boli tie menšie fondy ako IPA, ISPA, pilotné projekty a prípravné konania. Pozrieme sa teraz bližšie na tých 25,4 miliard eur z regionálneho a kohezného fondu. Tých 25,4 miliard eur predstavuje viac, než sme pôvodne predpokladali. Toto je teda asi 105 toho, čo sme pôvodne predpokladali v rozpočte a dokázali sme to vyplatiť preto, lebo sme dokázali preniesť prostriedky zo sociálneho fondu do regionálneho. A to sa udialo vďaka, teda respektíve vďaka tomuto sa nám podarilo vynaložiť tých 25,4 miliard eur. Čo je zaujímavé, v tejto sume 25,4 7 miliard stále je naviazaných na obdobie 2000 až 2006 a 18,4 miliard je naviazaných na obdobie 2007 až 13 na toto obdobie. Takže to je to nové obdobie. Pozrieme sa teraz podrobnejšie na tých 18,4 miliard. Čiže obdobie 2007 až 2013. 9 miliard z tohto to sú plat, zálohové platby. Asi si spomínate, že v kontexte e, balíka na obnovu koncom roku 2008 sme sa rozhodli, že tam bude plus 6,25 miliárd eur na tie staré štrukturálne fondy, aj kohezne, aj e, regionálny, na rok 2009 vyčlenené. Takže spolu v roku 2009 sme mali asi 11,25 miliárd eur na tie staré štrukturálne fondy, teda kohezný regionálny. Z toho e, kohezný regionálny majú tých okolo 9 miliard. Takže vrátim sa ešte k tomuto. V Lani sme mali 9,4 miliard eur čerstvých platieb a tam sme dostali vlastne na to aj žiadosti z členských štátov a boli sme schopní to preplatiť. Čiže toto je prvý znak, že už aj v našich číslach sme dokázali v praxi implementovať tieto aspekty programu na eh, obdobie 2007 až 2013. A toto je ešte evidentnejšie, keď sa pozrieme na prostriedky a žiadosti, ktoré sme dostali koncom minulého roka a tie, ktoré sme už vlastne nedokázali preplatiť vzhľadom na to, že nebolo dosť času koncom minulého roka. A tieto budú preplatené začiatkom tohto roku čo znamená, že tam dojde k presunu asi 6,2 miliard eur. Takže v Lani, pokiaľ je to nové obdobie, sme mali 9 miliard eur zálohových platieb, 9,4 to boli žiadosti a preplatené a potom je tu ešte 6,2 miliard eur, to sú tie prostriedky, ktoré boli žiadané v Lani, ale budú preplatené až v tomto roku. Samozrejme, to preplácanie už teraz začalo. Takže popri týchto číslach z hľadiska ekonomického, čo je dôležité, že toto skutočne naznačuje, že v mnohých regiónoch máme teraz v praxi už takýto stupeň implementácie programov na to nové obdobie. Chcem povedať, pán predseda, ak dovolíte, do istej miery myslím si, že, by sme, že sme dokázali v plnej miere rešpektovať tú zmluvu, ktorú sme, ktorú sme sa zaviazali v tom balíku obnovy. A to má dve stránky. Poprvé, áno, najprv tam budeme mať tie priame platby cestou záloh, aby sme poskytli väčší stupeň likvidity členským štátom. A okrem toho sme skúmali z našej strany, či táto likvidita sa náležite využíva členskými štátmi áno, môžeme povedať, že za rok 2009, podľa informácií, ktoré sme získali z členských štátov, tie peniaze sa využívali hlavne na dva účely. Teda dva hlavné účely. Jednak predfinancovanie a potom v niektorých prípadoch ešte doplnenie spolufinancovania v tých počiatočných rokoch. Čiže to bolo tých 9 miliard eur na regionálny a kohezný fond. Okrem toho, tam boli ešte prechodné platby. Tie treba samozrejme tiež kontrolovať a tam komisia zohráva svoju úlohu pri kontrole. Zaujímavé bolo vidieť v praxi, že vlastne až v druhej polovici 2009 sa to rozbehlo. To sa týka obdobia 2007 až 2013. Vysvetlenie je ale veľmi jednoduché a dosť formálne. Čo sa vlastne stalo? Asi si spomínate, v, kondi, v kontexte balík obnovy tam boli tie záverečné platby na rok 2000, 2000 až 2006, vlastne až do konca eh, júna 2009 vlastne tam plynuli plady a väčšina členských štátov a regionov využila túto príležitosť, aby získali maximum z tých prostriedkov, ktoré boli k dispozícii na obdobie 2000 až 2006. Všetky svoje prostriedky, všetky svoje zdroje a kapacity vložili eh, vlastne v Lani začiatkom roka do tohoto a potom, ak sa môžem zmieniť o e, období 2007 až 2013, zatiaľ to ostalo, tak povediať, zasunuté v šuflíku a vlastne sme zaznamenali potom okamžite po vani e, veľmi prudký nástup e, využívania fondov 2007-2013. Takže na to sa začali potom tí príjimatelia prostriedkov sústreďovať. A to je veľmi e, zaujímavé, že sa to potom dalo aj veľmi pekne kontrolovať, čo vlastne je žiadané, teda ako je žiadosti prichádzajú na komisiu. Takže toto bol náš prvý kontrakt, tak povediac, aby sme čím viac likvidity poskytli členským štátom prostredníctvom zálohových platieb. A druhá časť zmluvy sa týka toho, že, sme, že sme sa snažili diskutovať s členskými štátmi a v podstate ich presvedčiť, aby skutočne začali implementovať politiku aj v praxi. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, že sme aj tak už meškali. Myslím, že tam zhruba nastal rok no, neskorenia oproti tomu, čo pokladáme za normálne. Po druhé, a to je dôležitejšie dokonca, a to bola kríza. Chceli sme, aby sa prijali skutočne v praxi také opatrenia, ktoré by dokázali generovať v tej prvej etape určitý dopyt a zároveň, aby sme umožnili investície, z ktorých, e, alebo o ktorých si myslíme, že by tieto inteligentné investície mohli byť užitočné do budúcna. Takže toto sa v značnej miere udialo v priebehu roku 2009. A udialo sa to aj napriek jednému veľkému handicapu, ktorý sme mali, respektíve boli dva také handicapy. Poprvé, to bola samotná kríza a to vo viacerých členských štátoch viedlo k veľkým rozpočtovým problémom a preto bolo potrebné nájsť spôsob, ako spolufinancovať tie projekty, hlavne pokiaľ je o koheznú politiku a súvisiace náklady. Väčšina členských štátov zaujala to stanovisko, že si povedali, áno, budeme šetriť maximálne, koľko sa len dá, ale tá posledná vec, na ktorej budeme šetriť, to sú štrukturálne fondy z hľadiska koheznej politiky. A mnohé krajiny zaujali tento správny postoj a to nám pomohlo, aby tie prostriedky plynuli. Máme ale niekoľko členských štátov, ktorých máme naozaj dojem, že kríza na nich dopadla veľmi silne, pokiaľ je ich spolufinancovať naše fondy. Okrem toho chcem povedať, že v priebehu minulého roka viaceré členské štáty využili zálohové platby na to, aby sa realizovalo spolufinancovanie zo strany štátu. Takže to, čo sme videli v niektorých krajinách, bolo eh, taktiež handicap, tzv. to boli tzv. národné anticyklické programy. A toto viedlo náhle k situácii, že tí, ktorí mali v praxi realizovať investície, mali zrazu problém s konkurenčnými zdromi. Jednak národné prostriedky a potom štruktúrne peniaze z EÚ. Takže keď e, nejaký starosta mesta mal rozhodnúť, mal dve príležitosti, z ktorých si mohol vyberať. A musel sa rozhodnúť, čo je jednoduchšie z týchto dvoch ciest, čo sa dá ľahšie implementovať, čo je rýchlejšie z hľadiska implementácie. A ďalší pohľad, ako sa na to dá nazerať, kde sú tie peniaze k dispozícii na dlhšie, respektíve kratšie obdobie. Tieto argumenty e, ohľadne anticyklických programov viedli k tomu, že sa prednosť dávala tým vnútroštátnym programom. A niektoré krajiny teda aj váhali v praxi. Hovorili si, no dobre, mohli by sme nás počkať e, s, teda s míňaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Najprv využijeme tie naše, národné. A napriek týmto handicapom, ktoré sa nakoniec ukázali ako tými menej významnými faktormi, teda napriek týmto handicapom celkovo môžeme povedať, že výsledky hľadiska toho, ako sa to zrkadlilo na výdavkoch, sú tieto celkom, respektíve až veľmi dobré. Posledná vec, ktorú by som chcel v tomto zmysle ešte spomenúť, sa týka budúcnosti. Ehm, na rok 2010 teda všetky anticyklické programy sa skončia. Čiže od roku 2011 sa nebude dať očakávať, že bude dosť nejakých národných prostriedkov k dispozícii na riešenie problémov s výdavkami. Čiže od roku 2011 bude veľmi dôležité, pokiaľ ide o štrukturálne fondy spoločenstva vo viacich, respektíve mnohých krajinách, e, to bude v tej pozícii, aby sa dali realizovať investície v praxi čo najlepšie. A my na tom veľmi intenzívne pracujeme a budeme aj v tomto roku aj naďalej. Chceme zabezpečiť proste, aby na budúci rok sme mali ešte vyššiu úroveň výdavkov na investície priamo v teréne cestou štruktúrálnych fondov. A vlastne po prvom kole diskusii s členskými štátmi a s našimi kolegami v manažmente, teda v riadiacich orgánoch, máme dojem, že sa to dosiahnuť dá. Ak budem veľmi optimistický, možno človek má právo na začiatku roku byť troška optimistom, takže ako optimista by som povedal, že na rok 2011 môžeme predpokladať nárast nášich výdavkov o 25 až 30 Ak sa nám to podarí, tak by sme skutočne dosiahli kvalitný dopad týchto opatrení a v tomto zmysle by sme maximálne pomohli členským štátom aj regiónom, aby svoje projekty, hlavne tie veľké, aby ich proste rozbehli a keď vychádzam z tých najčerstvejších informácií, mohli by sme byť ešte dnes viac optimistami. A dúfam, teda, že môžem byť optimistom viac, než som bol pred 4-5 rokmi na základe tých údajov, ktoré dnes máme. Takže zohľadňujeme prípravu investičných projektov, aj zavedenie kontrolného systému, ktorý vlastne má fungovať od za- samého začiatku. Čiže keď sa pozrieme na posledné mesiace, tak vlastne progresívne začíname zberať úrodu, zberať plody toho nášho úsilia. Takže ideál by bol, aby sme na budúci rok mali ešte silnejší rozpočet, keď hovorím o roku 2011, hej, ešte lepší rozpočet, aby toto mohlo ešte narásť na rok 2012 a predpokladám, že vrcholiť to bude potom aj z hľadiska rozpočtových techník v roku 2013. Potom, po roku 2013, ku koncu toho obdobia to troška bude klesať. Ak sa nám toto podarí, tak by sme v skutku mali niečo, čo bude pokračovať priamo v praxi, pokiaľ je o koheznú politiku. Musím povedať, že osobne som, pán predseda, veľmi rád, že sme mali túto príležitosť ukázať, že aj keď kohezná politika je dlhodobá štruktúrálna politika, a aj má byť takou aj naďalej, predsa však už bolo možné spoločným úsilím zo strany regiónov, členských štátov a komisie využiť to, čo sa dalo v rámci tejto štrukturálnej politiky, s tým, že sa zdôraznilo za uvedené roky krízy to, čo bolo potrebné. Ešte raz chcem povedať, že tie najdôležitejšie cifry, celkové výdavky za roky 2009 26,7, z toho ERDF a kohezný fond 25,4, z toho tých 25,4 miliárd, 18,4 miliárd, to je na obdobie 2007 až 2013, a z tých 18,4 9 miliárd sú zálohové platby, z toho 9,4 vlastne sú tie prechodné platby a potom máme ešte ďalších 6,2 miliard platieb. To sme začali vlastne už preplácať začiatkom tohto roku. Toto znamená nárast výdavkov na rok 2010 a 2011 a tento nárast napomôže, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj a to sme práve potrebovali, a chceme zaistiť, že naozaj vynaložíme ten rozpočet v udržateľnom rytme a využijú sa prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Toľko z mojej strany na úvod, aby som vás uviedol do kontextu. A ešte raz ďakujem, pán predseda, za tú možnosť, že som mohol toto prezentovať a v písomnej forme poskytnem informácie prítomným. Ďakujem veľmi pekne pánovi generálnemu riaditeľovi za túto zaujímavú prezentáciu. A teraz by som rád otvoril rozpravu a dám eh, slovo pani Ogre. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán Áno. Naozaj sa to e, dobre hm, počúva na začiatku roku, ktorý určite nie je jednoduchý a ľahký. Mám tu jednu veľmi konkrétnu otázku, ktorá ma osobne veľmi zaujíma, a to všetky tie veci, ktoré sa eh, týkajú bytovej výstavby, E, ktoré e, sme posledný rok ešte rozšírili e, pre staré členské krajiny a ktoré predtým boli len 3% pre nové členské štáty možné. Ako sa tieto prostriedky využívajú a ako sa využívajú aj v starých členských štátoch? Ja sa pýtam, pretože v regióne ma samostále pýtajú, že to, tento výborný projekt by bol vhodný práve pre obce práve v časoch hospodárskej kríze a na druhej strane počúvam, že aspoň v Spolková republika Nemecko nie je jediná spolková krajina, ktorá by kvôli tomu zmenila operačný program. Teda e, zdá sa, že tieto opatrenia sú aj nadbytočné. A toto si chcem vypočuť, e, aká je tam situácia. A e, práve e, som teraz e, počula, že máme okolo 350 miliard na koheznú politiku k dispozícii na ďalších 7 rokov. Keď tak vy hovoríte, keď ja rátam, tak na 7 rokov je to 50 miliard zhruba na rok. A keď, máme, keď sme vydali v roku 2009 26 miliard na tieto účely, tak kde som sa prepočítala? Kde som robila chybu v výpočtoch? Ďakujem. Thank you, Director General. Ďakujem, generálny riaditeľ. Thank you very much. First of all is... Ďakujem pekne. V prvom rade, čo sa týka bytovej výstavby, toto sú hlavne otázky energetickej e, účinnosti v bytovom sektore a e, využitie prostriedka doteraz je dosť obmedzené. Teda sme dosť e, pod tento limit 4%, ktorý bol stanovený. E, je e, to veľmi zaujímavé, ako vidíme v diskusiách s novými členskými štátmi, ale tiež s niektorými člen- starými členskými štátmi, napríklad s Francúzskom. Sú to veľmi obmedzené zmeny doteraz v programoch, no mnohé členské štáty teraz pracujú, ako aj regióny pracujú na zmene programov, ktorú očakávame. Nie som si však istý, že veľmi rýchlo dosiahneme tento limit 4%, ktorý sme zaviedli. A keďže tu boli veľmi naliehavé požiadavky, aby sme tak učinili, tak e, samozrejme, keď budeme mať e, viac konsolidovaný pohľad na to, tak e, začneme robiť prehľad a zisťovanie v mm, členských štátoch, aby sme videli, čo sa udialo a aké boli dôvody, že to nakoniec nezrealizovali, keď e, tie opatrenia boli dané k dispozícii. No okrem opatrení pre nové členské štáty, sme počuli záujem alebo zámer od niektorých členských štátoch, no napriek tomu v praxi nastal veľmi malý pohyb. E, tých 350 e, miliard e, to nie je chyba výpočtu, je to len veľmi malá chyba. Keď som ja hovoril o 26 miliardách eur, to boli kohezné fondy a fond regionálneho rozvoja, ale v tých 350 miliardách máte aj sociálny fond. Ale, ako som povedal na začiatku, my prakticky meškáme jeden rok Takže doteraz máme asi 29-30 zhruba, ktoré sme vyčerpali celkovo v novom období, teda aj z rozpočtových dôvodov, ale zároveň rovnako aj z ekonomických dôvodov a úsporných dôvodov máme dôvody a argumenty povedať, že teraz e, toto čerpanie, ktoré nastalo, bude pokračovať. V tomto období by som to porovnal so štartom e, veľkého lietadla, ktoré je veľmi pomalé a mm, ťažko sa rozbieha, ale keď už zlietne, tak je to príjemný let, tak dúfajme, že nastane rovnaká situácia potom. Zaznamenali sme jednu vec, e, ktorá mi vadí a ktorú som ešte nespomenul v diskusiách s členskými štátmi, že áno, myslím, že je veľký záujem o využívanie našich peňazí a aj v regiónoch je veľký záujem o využívanie našich peňazí, ale budeme mať vážne problémy a musíme o tom rozmýšľať s kolegami a s vami o tom, že čo urobíme. To je ten problém eh, doplnkovosti alebo adicionality, pretože eh, vidím, že eh, mnohé štáty majú málo dodatočných doplnkových peňazí, ktoré by mohli dať z rozpočtu. A oni ich používajú na spoločné ciele koheznej politiky, čo je dobré. No a ešte ostáva, a ešte musia navyše urobiť. Úlohy, ktoré budú problematické kvôli pro- kríze. A toto dnes ešte nie je akutné, ale musíme na to myslieť a musíme sa na to pripraviť, pretože to uh, môže uh, nastať ku koncu obdobia, kedy budeme musieť zohľadniť e, aj kritériá doplnkových zdrojov alebo adicionality. Teda máme e, dobre, e, dobrý rozpočet na to, máme však aj dobré ekonomické dôvody si myslieť, že tie investície naozaj budú zrealizované. Ďakujem pekne za uh, vašu odpoveď, pán Kudmoris. Ďakujem, pán Pardo. Ja som stály spravodajca uh, v uh, výbore pre kohezné fondy a my sme poslali tieto otázky vám aj do regi. A tá situácia nie je taká jasná, ako ste povedali. Ja budem veľmi rád, keď si napíšete tieto otázky písomne, ktoré vám položím. Prvá otázka je, ako ste podali 2000 a 2006, eh, teda eh, tých eh, starých finančných výhľadoch. Ako ste povedali, áno, bolo to predlžené pre dva fondy, regionálny a sociálny fond do júna minulého roku. Lehota na predlženie potrebných dokladov um, na preplatenie. Ako som však e, videl v mojich výpočtoch, e, ktoré som e, urobil pre všetky krajiny, údaje na pr- k 1. januáru tohto roku ukazujú, že žiaľ okolo 1,9% z tých peňazí sa nevyužilo, teda bolo to vlastne 4,5 alebo 4,4 miliardy. Pretože ak e, krajiny neposkytli doklady ku koncu júna minulého roku, tak už e, nemajú možnosť e, to mať preplatené. A je to vážny problém, že tie peniaze boli rozpočované, ale neboli využité. A nie je možné presunúť tie peniaze do iných fondov. Otázka je, poprvé, čo zamýšľate urobiť s tými peniazmi? Ja som sa mm, pýtal menovaného komisára na to, Levandovského, tiež, pretože všetky tieto peniaze sa používajú na iné potreby, na e, globalizačný fond alebo Solidarity, fond, Solida, fond Solidarity. Je veľa rôznych výdavkov. Teda treba povedať, že aký bude osud týchto peňazí, pretože teraz žiaľ to vidíme z toho hľadiska, že situácia vôbec nie je lepšia. Po druhé, vy ste povedali, že je to veľmi e, dobrý plán pre rok 2009. Keď sa však pozrieme na údaje, 1. január tohto roku, plnenie všetkých fondov, vrátanie prechodných platieb a záloh e, spolu pre všetky krajiny máme 31 plnenie platieb, 44 štátov sú na tom horšie. Najhoršie štáty sú o 300 horšie ako lepšie štáty, takže je tam obrovský rozdiel v plnení. Keď si zoberieme regionálny fond, tak vidíme, že plnenie je 29 v platbách, ale rozdiel medzi dobrými a zlými štátmi je 400 a 48% krajín e, sú pod e, priemernou mierou plnenia. A keď si zoberieme sociálny fond, tak rozdiel e, je žiaľ taký medzi najlepším štátom, ktorý si plnil povinnosti a najhorším 469%. Takže to je 5 násobne horšie a vy hovoríte, že problém je spolufinancovanie, že problém je v rozpočte. Ale je ľahké pozrieť si zoznam krajín a vidieť, že tie krajiny, ktoré e, to e, nenaplnili, nemali veľké rozpočtové problémy a nemajú veľké schodky v rozpočtoch. Takže sú tu iné rozdiely, prečo sa to neplní. A musíme to analyzovať e, a e, keď musíme robiť e, opatrenia, tak vidím rovnakú situáciu ako v výhľadoch 2000-2006. Keď tie výhľady uplynulo, tak peniaze sa nevyužijú a potom formálne sa musí zaplatiť naspäť členským štátom alebo sa použiť na iné potreby. A to nie je dobrý prípad, pretože toto je tiež vážny nástroj, sa týka štruktúry. Každý vie, aké je tam spolufinancovanie a predfinancovanie a zálohy. A keď sa tieto peniaze rozšíri zameria na plnenie iných potrieb e, mimo rozpočtových e, položiek e, na globalizačný fond a tak ďalej, tak to nie je systematické využitie peňazí. Posledná otázka je k roku 2010 a to nie je rozpočtovanie regionálna otázka. Vy ste povedali, že ste veľmi dobre splnili plán, ale keď sa pozrite na čísla predbežných pladeb, tak vidíte, že sa vám podarilo vyplatiť za 27 dní od 3. novembra do 1. decembra 55 peňazí na navýšenie výdavkov kohezných fondov a 37 e, na sociálny fond. Takže to znamená, že mm, komisia e, uhradila také obrovské peniaze za 27 dní. To je veľmi vážna otázka. Buď ste naozaj pozbierali doklady z členských štátov a čakali ste, kým všetky doklady budú pripravené a analyzovali ste ich a potom si to vyplatili? To je lepšia situácia. Ale ak členské štáty zbierali tieto doklady doma a potom e, na vás e, robili nátlak a vás zahotili týmto všetkými dokladmi na posledný deň a potom ste museli vyplatiť tie peniaze, pretože ináč by si nesplnili plán, tak potom by to bola veľmi ťažká situácia. Lebo tam môžu byť e, problémy s kvalitou a s kontrolou a s disciplínou vyplácania peniazy. A ak to nedokážete zodpovedať dnes, tak eh, budem rád, keď to zodpoviete hm, písomne, pretože my to pošleme do DigiBudget a tá otázka bude im eh, na január 2010. Yes. Ďakujem, pán Han. Eh, for, for this question. Ďakujem za tieto otázky. Dovolte mi začať s tou poslednou, pretože tam vám môžem bezprostredne odpovedať. V skutočnosti členské štáty zaplatili e, účty, ktoré dostali a urobili potrebnú kontrolu a e, preplatili tie účty na úrovni e, riadiacich orgánov. A potom pozbierali všetky tieto účty, doklady, ktoré dostali od riadiacich agentúr a tieto potom znova prekontrolovali v komisii E, v členských štátoch a potom ako e, toto preverenie urobia v členských štátoch, tak e, členské štáty zostavia počet platieb, ktoré potom my znova preskúmame a za tých 20 dní, o ktorých hovoríte, sme uhradili všetky tie platby, v ktorých po prvej rýchlej kontrole sme nenašli žiadne problémy. V tých platbách, kde sme videli potenciálne problémy, alebo kde sme mali dodatočné otázky, ktoré sme potrebovali vyjasniť, tak tam sme to nepreplatili v roku 2009, ale presunuli sme to do roku 2010 a tieto prípady sa teraz e, uhrádzajú a zúčtujú s členskými štátmi, aby sme sa zabezpečili, že keď to budeme urobiť, tak aspoň na základe e, kontroly dokladov budeme mať e, pocit, že to je v poriadku. A potom samozrejme nastane naša normálna kontrola, ktorú musíme robiť v teréne prostredníctvom našich kontrolných orgánov. Ako som povedal, a to máte pravdu, že keď máme mieru plnenia asi 30% v priemere, a tu nejde, toto nie je vec, na ktorú by som bol hrdý máme tu jeden rok meškania, mohli sme e, byť e, ďalej ako tých 30% dnes. A to znamená, že e, počas ďalších pár rokov musíme robiť všetky potrebné snahy na našej strane, aby sme to dobehli. A okrem týchto snah je pravda, že my to sledujeme veľmi pozorne a sme v úzkom kontakte aby sme sledovali tie členské štáty, kde je plnenie také nízke. A sú viaceré prípady, v ktorých sme už e, ustanovili kontakty, pretože sme videli v roku 2009, že tu sa to uberá pomalšie a niekedy sú to jednoducho inštitučné dôvody. Žiaľ, e, toho druhu, keď sa vláda zmení a noví úradníci, či ministri a štátni tajomníci a generálni riaditeľia prídu. A trvá to istú dobu a pár mesiacov ubehne. No nie je to vždy tento prípad a musíme to individuálne prešetrovať, aký je problém, prečo tam nie je to plne nie v poriadku a čo môžeme urobiť, aby eh, tá miera plne nebola vyššia aj v tých eh, krajinách, ktoré zaostávajú v niekoľkých prípadoch e, to môže tiež e, otvárať otázky nad rámec e, otázok o kapacite, ale tiež politické otázky, ktoré sa nesmieme mať strach Dávať do diskusie. Teraz, čo týka e, tej obdobia 2000-2006, tak e, tieto peniaze boli jednoducho usporané, ako ste povedali v e, tom období 2000-2006 podľa naradenia komisie môže e, vyplácať až do 95%, takže tu je strop. E, komisia nemôžeme vyplácať viac pladeb, kým sa nedospeje k limitu 95%. Teda prakticky všetky programy, ktoré už dosiahli 95%, tak majú túto sumu zmrazenú, kým nedostaneme všetky doklady záverečné. Teda e, tieto sumy budú uvoľnené potom, ako e, služby komisie e, vypracujú konečnú správu o plnení a potom, ako boli konečné doklady preložené orgánu. A je to normálne, že v tejto fáze táto suma je zmrazená a sa neplní, pretože tá suma sa zaplatí len, keď dostaneme tie tri záverečné dokumenty a potom, ako ich komisia zhodnotí a preverí správnosť čísel. Teda táto situácia je normálna a tiež e, to tak bolo v minulom období, že tá plná suma sa zaplatí len potom, ako dostaneme záverečné dokumenty. A tu chcem povedať, že sme dostali už isté záverečné dokumenty z niektorých členských štátov a tiež sme robili isté uzavierky v predchádzajúcich rokoch a tie sumy pre tie krajiny boli uvoľnené. Teda záver je taký, že je normálne, že máme takúto situáciu a tá zvyšná platba sa uvoľní po záverečných dokumentoch. A toto je veľmi vážne. Ja nehovorím o 95-percentnej miere naplnenia. A, mm, tých posledných 5% zapadne komisia, keď e, krajiny posú konečné správy. To je jasné. Ale keď sa pozrite e, na plnenie pre sociálny fond a fond e, regionálneho rozvoja do 1. januára tomto roku vidíte, že pol roku po lehote plnenie nie je 95%, ale 92 93. A rozdiel medzi 95 a 92 sú 3%. A ja mm, nevidím možnosť, ako by sa dali tieto 3% naplniť, pretože keď neboli mm, pripravení poskytnúť e, doklady do júna minulého roku, tak tieto peniaze e, nedokážu vyčerpať tak ľahko. Ja nehovorím o 95% miere mm, čerpania, to je jasné. E, tá zvyšná suma bola 6 miliard milý rok, 16 miliard milý rok. Je jasné, že v týchto 16 miliard tých 5% sa vyplatí. Ale pre tie dva fondy, ktoré sú zavreté, stále ešte ostávajú peniaze a to je podľa mojich výpočtov okolo 4 miliardy, ktoré nemôžno vyplatiť, pretože miera plynia nebola 95% do e, lehoty. Let's, e, let's to bola moja otázka. Clarify this situation. Takže dovolte vyjasniť túto situáciu. 95% je jasných. Teda platíme až do 95% a necháme si 5% do Uh, uzavierky a potom, keď uzavierka bude skončená, tak tých 5% sa uvoľní. Ale keď uh, ešte potom ostáva ju peniaze, ktoré neboli vyčerpané, tieto peniaze sa stratia, ušetria alebo niečo sa s tým stane. Takže tieto peniaze sa e, nevyužijú znova a e, znova nenaplňa do nových programov. Na druhej strane však musíme vidieť, že keď máme investičné programy, ktoré idú nad rámec 7-ročného obdobia, tak nevyhnutne sa dostanete do obdobia, kedy e, budú projekty, ktoré nie vždy fungujú a keď e, sa dostaneme k plneniu asi 99% nakoniec, podľa mňa by to nebol taký zlý výsledok. No, samozrejme dáme vám písomnú odpoveď k týmto bodom a máte úplnú pravdu, že musíme urobiť všetko, čo môžeme urobiť, aby sme sa ubezpečili, že v novom období 2007-2013 peniaze sa budú čerpať e, čo najlepšie, ako dokážeme. A teraz, e, keď e, zistíme akékoľvek problémy, musíme ich riešiť, to je jasné. Ďakujem obom, pani Schroeder. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve otázky na vás, pán Ale. Najprv vás tu chcem srdečne privítať a podľa mňa je dôležité, že e, nám pravidelne dávate správy o e, prebehu predchádzajúcich rokoch a e, v budúcnosti sa to dúfam zintenzifikuje. A mm, presne taká moja odpoveď. Mám najprv otázku o tom, že čo ste povedali o plnení je to v podobnom smere, ako povedal predračník, Keď teraz e, sa plnia také obrovské sumy peňazí, to znamená, keď zrazu je taký silný priebeh, tak aká je potom kontrola kvality? pre nás je to osobitne dôležité, pretože e, e, musí byť zachované právo pre ochranu životného prostredia, aby to boli trvoudržateľné investície, aby to slúžilo rozvoja, e, rozvoju regionov a aby po piatich rokoch e, tie podniky sa nepresťovali niekde inde, pretože e, si to rozmysleli, alebo že aby nenastala situácia, že pripravia tam prípravy na priemyselný park a nakoniec tam nikto nepríde. Takže toto je dôležité zvážiť. A otá- pýtam sa teda, že aké máte bezprostredné kontroly, aby ste zabezpečili, že niečo také sa nestane. Teda musíte si dať pozor na to, že keď ten čo sa stane, ak tento projekt nezodpovedá kritériám trvalej udržateľnosti? Ako budete s tým nakladať? Ďalšia otázka sa týka budúcnosti. Včera španielské predsedníctvo nám podalo správu a oznámilo nám, že zvolali e, dodatočnú skupinu na vysokej úrovni s komisiou, kde budú preberať budúcnosť kohoznej politiky. Mohli by ste vám povedať, že čo sa tam udialo? Mr. Ďakujem, pán Hanold. Nechaj, môžem. Ďakujem pekne. Najprv otázka kontroly kvality. S týmito sumami peňazí. Sú tu tri druhy kontroly, ktoré sú skoro bezprostredné, okamžité. A potom ďalšie kontroly, ktoré sú dlhodobé. Teda okamžite tu vyplýva povinnosť e, pre riadiace orgány a agentúry v systéme spoločného riadenia rozlišujeme medzi dvoma druhmi projektov. Sú to normálne projekty, ktoré sú pod sumou 25 až 50 miliónov a potom tie známe veľké projekty. Čo sa týka veľkých projektov, keď sa musia predložiť do komisie, tak komisia a služby komisie ich skúmajú aj e, čo do e, plnenia legislatívy spoločenstva, čo sa týka životného prostredia, verejného obstarávania a ďalších vecí. Tie ďalšie projekty sa vyberajú v rámci zodpovednosti riadiacich e, orgánov agentúr spolu s monitorujúcimi agentúrami v členských štátoch. A tu máme v prvom rade tie kontroly, ktoré riadiace agentúry musia urobiť v takom projekte a osvedčený orgán, než pošlú požiadavky na preplatenie do EÚ, tiež musí preveriť, či e, riadiaca agentúra vykonala svoju prácu. A teraz vidíme e, každoročné kontrolné správy od nezávislého kontrolného orgánu členských štátov, ktorý musí prekontrolovať jednotlivé projekty. A toto by sme mali mať bežne k dispozícii, keď rozhodneme o platbe. A potom sme urobili niekoľko kontrol, ktoré sme vykonali my sami a tiež kontroly, ktoré vykonal dvor auditorov. A tu sledujeme plnenie prostriedkov, plnenie predpisov. My e, v tejto fáze neskúmame plnenie projektov v teréne. A e, tu na, e, je to v súvislosti s tým zasadnutím skupiny na vysokej úrovni, ktorú sme mali včera. Áno, máte pravdu, včera sme mali zasadnutie skupiny na vysokej úrovni a my vám dáme vysokú prezentáciu, možno Katarína Maternová, ktorá je vedúca tejto skupiny, e, k vám príde a bude e, vám o tom hovoriť niečo. Včera boli e, dve časti zasadnutia tejto skupiny. Prvá sa týkala všeobecnej diskusie o agende 2020 pre EÚ E, ktorú predložil prezident Barozo a túto predložili kolegom z členských štátov a diskusia je o tom, do akej miery môžeme zabezpečiť, že budúci rámec pre koheznú politiku e, bude v súhľade s týmto cieľom a aký priestor pružnosti musíme nechať regiónom a krajinám, ktorých e, sa to týka, aby mohli tiež reagovať nielen na spoločné ciele, ale aj na špecifické miestne problémy. Teda otázka pružnosti sa tu diskutovala. Nastala tu výmena názorov, ale nevyplynuli z toho žiadne závery. A včera sme tiež počuli prezentáciu našich kolegov z DG zamestnanosť a DG poľnohospodárstvo, ktorí tiež predstavili svoje pohľady na budúci e, rozvoj jednotlivých politík, ktoré podľa nás sú v úzkej väzbe s našimi regionálnymi politikami. A potom sme si vypočuli všeobecnejšie prezentácie a tu určite budem musieť e, zájsť viac do podrobností s našimi kolegami, aby sme lepšie pochopili čo konkrétne si e, predstavujú. A e, včera sme mali diskusiu s kolegami členských štátov o tom, ako môžeme zaviesť e, lepšie hodnotenie výkonnosti našej politiky už počas tohoto obdobia, aby sme tam nemali len ex post hodnotenia, ale ako môžeme zabezpečiť, že a tu veľmi silne hovoríme o kvalite projektov. Aby sme teda prevedli, čo tieto projekty prinášajú, čo sa týka hospodárskeho rozvoja a ochrany životného prostredia. A plnenia eko, ekologického aký EU. EÚ. Teda toto je zoznam otázok, na ktoré sme včera mali vinu názorov a tieto budú pre nás naďalej v stredobodom diskusii a ostane to pre nás kľúčová otázka. A tiež otázka, ako môžeme zabezpečiť, že tie projekty, o ktorých nemáme priame vedomosti, o tom, že čo sa deje v teréne je uspokojivé. A toto je vec, kde musíme diskutovať. Tu vzniklo z diskusie niekoľko myšlenok a tie musím prebrať s mojimi kolegami, no ak mi dovolíte, aby som sa k tomu rád vrátil, pretože už ste tu mali diskusiu o hodnotení, no chcem sa opýtať, že ako môžeme počas istého obdobia zabezpečiť, že kvalita nášho plnenia je dobrá. Zatiaľ to hodnotíme po vypršaní obdobia a povieme, že bolo to dobré alebo zlé, no musíme sa z toho poučiť a otázka je, čo môžeme urobiť počas obdobia. Toto musíme naďalej na tom pracovať. Ďakujem pekne. Otázka. Ďakujem, mám dve otázky a poznámky. Prvá poznámka sa týka tohoto. Každý, kto je v kontakte s, regionál, s pozná otázku efektívnosti v oblasti energe, energetickej efektívnosti. Ak sa počas programovacieho obdobia zmenia pravidlá hry a na konci máme veľmi tvrdé pravidlá, a povedzme, keď uprostred programu vám niekto povie, môžete zmeniť program a proste v podstate tie peniaze od niekam musia plynúť a väčšinou teda ľudia nechcú meniť uprostred bežiaceho programu. Takže e, tí aktéry čakajú na peniaze a v podstate je tu skôr obava politická meniť niečo. Takže otázka potom je, boli sme, sme dosť šikovní a dobrí na to, aby sme získali peniaze odnikal inakadial, aby sme zvýšili efektívnosť, teda energetickú efektívnosť budov. Vieme z praxe, aká je situácia. Pýtame sa ľudí a oni nám povedia, no dobre, ale tak odkiaľ máme zobrať tie peniaze na to? Takže musíme sa z toho poučiť. Čo s operačnými programami do budúcna? Možno hm, bude treba aby boli flexibilnejšie. Povedzme, auditori povedia, to sa nedá skontrolovať, keď to ostane len také otvorené. Ale je to začarovaný kruh. Zdielané riadenie, to je otázka aj členských štátov. Keď, povedzme, nevynaložia tie peniaze, keď ich neminú, a potom komisia nekoná aj keď štát nevinie tie peniaze. Potom je tu otázka na komisiu, aby si prehodnotila svoju úlohu, ktorú tu zohráva. Povedzme, problém je povedzme s členským štátom a potom samozrejme komisia by mala hneď v teréne niečo robiť. Povedzme s tým, že by mala riešiť otázku kompetencií. Sú to investície z Európskej únie a potom, keď sa niektoré peniaze neminú, členský štát ich neminie, potom otázka je, čo s tým. A keď si spomenieme mm, do minulosti, asi pred 5 rokmi sme navrhovali, aby sa tie nevyužité prostriedky, tak povediac, recyklovali, znova využili. Ale boli zamietnuté, zamietla to rada aj komisia. Ani komisia nebola ochotná niečo z tej Táto metóda recyklácie peňazí bola zamietnutá. Takže boli sme v kontakte, takže môžem povedať, že 1,5% v porovnaní s minulosťou je to úspech, ak teda sú takéto tie cifry. Isté, v tomto výbore vás na nastavujúce obdobie 5 rokov čaká dosť tvrdý, tvrdé obdobie ťažké, lebo budeme vyžadovať čísla. Všetky si momentálne nepamätáme, ale sme pripravení zachádzať aj do detajlov. Takže dve otázky. Prvá je taká všeobecnejšia. Čo si myslíte? Ohľadne tej finančnej kríze. kríze. Otázka ohľadne krízy. Pomôže to koheznej politike alebo nie? Majú štáty využívať vlastné prostriedky, respektíve teraz, keď každý vie, že je využ- možné využiť aj európske peniaze, aj peniaze štátu Takže je to nová situácia. Kohezná politika z hľadiska reformy znamená, že opäť sa bude analyzovať v kontexte finančnej krízy a budú sa hľadať možné alternatívy. Preto si myslím, že to je otázka veľmi všeobecná, ale treba sa zamyslieť nad tým. Nie je to náhoda. Niečo proste treba zmeniť, pretože tá metóda, ktorá tu bola používaná zo strany členských štátov, ako získať, tak povediať, ľahšie peniaze, než sú európske. Hej, druhá otázka sa týka rozpočtu. Ak dnes máme problémy, 10, 11, 12, 13, to sú tie roky pred nami, hej, musíme hlasovať. Kolegovia z rozpočtového výboru, teda niektorí aj z nás sme aj tam, ale je tam skôr tendencia tlačiť na redukciu. Čiže ak sa peniaze neminú, tak potom na budúci rok sa ukáže, že nepotrebujeme až toľko peňazí na koheznú politiku. Tak z hľadiska DG Regio, ako hodláte toto navrhovať? Keď budeme tie čísla stlačať nadol, ako o tom budeme plánovať koheznú politiku? Pretože vidíme, že tie čísla sa tam menia. Ďakujem za túto otázku, pán Ale. Nech sa páči, máte slovo na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Začnem, ak dovolíte, tými otázkami. Pokiaľ ide o rozpočet, sú tu dve veci. Poprvé, Pozrime sa na, ro- na rozpočet na obdobie 2010 až 2013. Tu máme plány a predpovedie, tak povedať, je to plánované, pretože to sú aj naše vlastné aktivity. A cieľom je kontinuálny nárast rozpočtu až kým sa nedosiahne v roku 13. vrchol. Ale musíme to organizovať takým spôsobom, aby sme v roku 2013, keď sa dosiahne ten vrchol, aby sme neprekročili ten strop finančného rámca. Takže musíme pracovať s regiónmi aj s členskými štátmi v tom zmysle, aby sa zabezpečilo, že oni vynaložia všetko úsilie už teraz v roku 2010 a 2011, aby zabezpečili, že tie projekty v praxi bežia a že vlastne aj do budúcna sa pripravia podmienky na to, aby tie projekty mohli bežať a aby sa prostriedky mohli aj zvyšovať. Kto hovorili, 2011, áno, teraz sa už na tom pracuje, na príprave, čiže má tam byť náraz 25 až 30 a 2012 má byť ďalší nárast a v 13. taktiež a po roku 13 vlastne v roku 2013 bude nárast čiže M plus 2, M plus 3 sa tam zlúčia ohľadne členských štátov a po roku 2013 postupne zrejme dôjde k pomalému poklesu celkovo, ak tam nezostane na tej vysokej úrovni, ale to ešte uvidíme. Momentálne je, aby sme dospeli k takémuto rozpočtovému profilu, potrebujeme investície priamo v teréne. Nakoniec neviem ako to povedať, ale môj dojem je ten, že kríza môže nakoniec aj pozitívne pôsobiť na koheznú politiku. Nie preto, že by to bola kohezná politika, že by bola protikrízová, to nie, ale je to proste dlhodobá štruktúrálna politika a to sa nám, verím, podarilo preukázať aj v debate ak sú určité momenty aj tak povediac neočaká, ne, neočakávaných kríz alebo krízových momentov, je tu určitý spôsob flexibility, ako posúvať ten dôraz, na, alebo veci, na ktoré, sa, na ktoré sa kladie dôraz. Takže je dôležité zohľadniť to, čo bude teraz dôležité po roku 2010. A dôležité je, aby členské štáty mohli viacej vydávať, aj keď majú obmedzenú možnosť ísť hĺbšie do deficitu. A práve to je výhoda, že tam je to 7-ročné obdobie. Áno, v tomto období máte k dispozícii peniaze. A pre mnohé krajiny práve toto je veľmi dôležitá báza, na ktorej môžu stavať. A je typické, že mnohí ministri financií sa snažili držať si túto rezervu, aby tie peniaze tam boli na spolufinancovanie štrukturálnych fondov, aby tie peniaze v krajine mali k dispozícii, aby sami mohli vkladať svoje prostriedky a to je dôležitý stimul pre investície. A potom je tu tá ďalšia stránka. Keďže toto sú investície, ktoré chceme, aby sa orientovali na budúcnosť, tak sú úplne v súlade s tým, aké sú naše dlhodobé ciele z hľadiska zlepšenia konkurencieschopnosti, pôsobenia ohľadne klimatických zmien, tzv. zelená ekonomika. Hej, tam budeme klásť dôraz v nastávajúcich rokoch a našim zámerom je v tomto roku poskytnúť dve oznámenia. Poprvé, udržateľnosť a kohezná politika. A po druhé, ešte raz, inovácia konkurencia schopnosti v súvislosti s koheznou politikou. Teda chceme ukázať, čo je tá dobrá správna prax v rámci EÚ a chceme inšpirovať ľudí. Už teraz vlastne vidíme, že vo viacerých krajinách alebo regiónoch dochádza k progresu, že sa pripravujú na zmeny, že upravujú svoje programy. Musím povedať, že v Lani sme povedali mnohým krajinám a regiónom, neupravujte si svoje programy, pretože stratíte ďalších 6 mesiacov v dôsledku tej modifikácie. Vlastne teraz implementujte to, čo máte a potom uvidíte. A my uvidíme tiež, ako sa vyvinie kríza a či bude potrebné upravovať tie programy. No a teraz vidíme, dostávame listy od ľudí a pýtajú sa, či komisia by mohla súhlasiť so zmenou programu. Samozrejme, tomu sme otvorení. Pokiaľ ide o túto úpravu programov, keď vidíme, že dochádza k dobrým zmerám, zmenám smerom ku zvýšeniu efektívnosti, teda energetickej efektívnosti, inovácií a tak ďalej, teda smerom k tzv. zelenej ekonomike, tomu sme otvorení. A preto radíme členským štátom a regiónom, áno, budeme sa uberať týmto smerom. Ale ešte raz chcem povedať, že musíme taktiež uznať, aj keď máme všetky krásne ciele, musíme uznať, že môžu existovať konkrétne špecifické problémy v niektorých lokalitách a tie treba riešiť. Kde povedzme, samozrejme, ak tie problémy sa neporiešia, tak nedosiahneme dobre vyvážený regionálny rozvoj. Samozrejme, nemôže to byť na 100% všetko len inovácia. To sú aj iné veci, ktoré treba zohľadňovať. A podľa mňa tam určitá flexibilita musí byť zachovaná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za odpoveď. Slovo dávam pánovi pán Nistelrojovi a chcem ešte povedať, že na zozname mám štyroch poslancov. Do 10.30 máme čas, takže poprosím skúsme sa hovoriť stručne. Pán, pán Mistelro, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem teda reagovať takto na, čo ste, na to, čo ste povedali. Dve otázky. Prvá otázka sa týka určitých obáv aj tu v parlamente ohľadne strednodobého prehodnotenia. Hovorili ste o určitých číslach a o situácii a zároveň ten proces e, prebieha na úrovni prípravy strednodobého hodnotenia situácie. Možno je to len taká pseudo záležitosť, čiže nedochádza k poriadnej, hlbokej analýze áno, sú tu problémy, že sa zoberú peniaze z jednej kategórie, presunú sa do inej a tak ďalej. Takže mohli by ste nás informovať o tomto procese. A ako vy ako DG Region, regio teda nakladáte s týmto procesom? Čiže otázka by bolo, povedzme, začať parlamentnou iniciatívou, treba s hearingom o tom, ako táto koezná politika vlastne v týchto rokoch prebieha a keď to skombinujeme s zasadnutím, ktoré by sme mohli mať, respektíve budeme mať, a bude sa to týkať koheznej politiky. Čiže by sme nemali tie debaty len tu, v parlamente, ale spolu aj s tými, ktorí vlastne orientujú národné parlamenty o budúcnosti koheznej politiky. Pretože toto je vlastne skombinovanie nášho prístupu na viacerých úrovniach. Čiže otázka, mohli by ste nás informovať o tom, ako tento problém, proces prebieha, aby sme teda nemali dočinenia s nejakými nečakanými prekvapeniami. Druhá otázka. Vedeli by ste kombinovať tento proces eh, aj s týmito plánovanými parlamentnými aktivitami? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Nech sa páči odpoveď. Áno, áno. Pokiaľ ide o to prvé, ten prvý bod, komisii Teraz prebieha diskusia o materiáli Európa 2020. Prebieha proces konzultácií a účasť je veľmi intenzívna v tomto konzultačnom procese a som rád, že môžem povedať, že tá najdôležitejšia skupina, ktorá sa zúčastňuje týchto konzultácií, respektíve zúčastňovala, boli regionálne združenia, potom eh, kolegovia z generálneho sekretariátu nás tiež požiadali, aby sme im pomohli pri tom, aby sa zoznamo, teda, aby sme im pomohli s tými konzultačnými materiálmi. A som samotných regiónov prišli veľmi zaujímavé podnety a toto práve počiarkuje význam a úlohu regiónov ako samotných aktérov z hľadiska vývoja v jednotlivých krajinách. A toto počiarkuje aj hodnotu koheznej politiky ako určitého prostriedku ako určitého dobrého spôsobu toho, ako sa tie ciele vlastne prenášajú e, z materiálu 2020 priamo do praxe. Tak si myslím, že tieto konzultácie sa teraz skúmajú a samozrejme je aj mnoho ďalších príspevkov z členských štátov, z podnikov a ďal, od ďalších zainteresovaných. A teraz vlastne aj generálny sekretariát e, pripravuje čosi ako zosyntetizované zhrnutie týchto materiálov a predpokladám, že komisia, tá nová komisia, keď už bude teda existovať, veľmi rýchlo príjme rozhodnutie, zrejme niekedy začiatkom marca. A to je ten materiál Európa 2020 a to bude čosi ako referenčný materiál pre koheznú politiku. Pokiaľ ide o samotné prehodnotenie rozpočtu, mm, ja sám očakávam, že príslušný materiál by mohol výjsť niekedy počas letných prázdnin, ale keď sa pozriem na načasovanie, tak na budúci rok sa veľmi skoro dostaneme k tomu, bodu, kde sa musíme zamyslieť nad rozpočtom a nad finančným rámcom, čiže budeme musieť prísť veľmi konkrétnymi číslami a konkrétnymi návrhmi ohľadne toho, čo chceme robiť v oblasti našej politiky. Pokiaľ ide môjho budúceho komisára, pravdepodobného pána Hána, tak e, pokiaľ sme sa dozvedeli z jeho vypočutia, má veľmi jasnú predstavu o koheznej politike do budúcna. Takže my tiež vlastne z našej strany sa uberáme týmto smerom a spolupracujeme s kolegami z DG Budget a pracujeme vlastne na budúcom finančnom rámci a veľmi úzko spolupracujeme s kolegami ohľadne otázok eh, samotných aspektov riadenia a spravovania v duchu materiálov Európa 2020. Takže smerovanie je jasné a je jasné aj to, že nakoniec príde návrh zo strany kolegia komisárov a možno tam bude aj arbitráž na tejto úrovni. A paralelne s tým pracujeme aj s členskými štátmi a regiónmi aj v tej e, skupine na vysokej úrovni. Je to formálnejšie s členskými štátmi a potom pracujeme ešte aj s regiónmi prostredníctvom e, regionálnych zastúpení tu v Bruselu, Bruseli a pracujeme na konkrétnych otázkach, ktoré regióny zaujímajú. Myslím, pán predseda, že e, aj nový budúci komisár príde s návrhom o, ohľadne svojho programu a určite vám ho predstaví potom, keď bude inštalovaný. Takže z môjho hľadiska by bolo veľmi užitočné v prvom rade byť v úzkom, neustálom kontakte s vami a okrem toho si myslím, mm, že by bolo užitočné proste vytvoriť nejakú malú pracovnú skupinu, ktorá by pracovala na rôznych otázkach. Možno si aj vy budete želať rozhodnúť sa vo svojich radoch o tomto. Z našej strany sme vám k dispozícii a sme k dispozícii, aby sme vám poskytli všetky odborné informácie, technické informácie, o analýzach a tak ďalej. Toto všetko vám dávame k dispozícii. S tým nemáme absolútne žiaden problém. Dúfam, že teda pomerne rýchlo sa nám podarí dospieť ku konkrétnejším aspektom budúcnosti. Poprosím vás ale troška o pochopenie, ja ako generálny riaditeľ. Totiž aj my sme sa nachádzali v troška ťažkej situácii, proste Mali sme troch výborných komisárov. Jeden odišiel, jeden s nami spolupracuje, teraz a máme aj budúceho teda, s ktorým som v kontakte. A samozrejme hovorím s pánom Hánom aj v tom zmysle, aby on sám mohol prísť so svojimi názormi ohľadne budúcej kohesnej politiky, pretože pravdepodobne práve on bude tým zodpovedným komisárom v priebehu nastávajúcich 5 rokov. A preto je úplne normálne, že má aj on čo povedať do budúceho smerovania, teda ako tá budúcnosť má vyzerať. Som teda presvedčený, že bude určite rád, keď bude môcť prísť a diskutovať o týchto veciach tu na pôde parlamentu vo vašom výbore. Samozrejme je pripravený určite aj on potom pracovať aj na konkrétnych aspektoch tejto politiky, ktoré sú v podstate rovnako dôležité ako celková architektúra, pretože ide o konkrétne otázky toho, ako sa program má uplatňovať v praxi. Takže my vám určite budeme eh, k dispozícii a radi vám teda budeme poskytovať informácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Oner, za vaše vyjadrenie. Ďalšia otázka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, dnes na programe dňa máme správu o roku 2009 a to ehm, je v súvislosti s otázkami, ktoré pán Kutmandis eh, tiež eh, spomenul. Je to osobitný rok, pretože to je rok finančnej a hospodárskej krízy. A tu však treba osvetliť niektoré veci v krátkosti. Máme dlhodobý finančný výhľad, to je v poriadku, ale aké sú rámcové podmienky národného hospodárstva. V súčasnosti je nedostatok likvidity a e, uvoľnená politika nefunguje a e, je to správne podporovať to štátnymi investíciami, ale tu sa otvára otázka, že ako regionálna politika k tomu prispieva, napríklad prostredníctvom e, uprednostňovania rýchlejšieho naplnenia opatrení, ktoré potom budú vedieť k využívaniu národospodárských kapacít. A potom sa posúva tiež E, sústredenie regionálnych politik e, od pomoci finančne slabším až k aktívnemu prispievaniu politiky zamestnanosti a e, stabilizácii hospodárskej politiky, kde je potrebné, aby sme zase generovali príjmy. A v tomto súvislosti sa teraz hovorí, že musíme zmeniť pravidla a doplnkové prostriedky musíme ináč prerozdeliť aby už možno nebolo potrebné spolufinancovanie a e, než sa e, tá e, dodiskutuje, tak možno už bude e, finančná a hospodárska kríza za nami. My teraz potrebujeme rýchle opatrenia, žiadne zmeny e, na 20 rokov, pretože spolufinancovanie znamená e, síce, že sa nebude e, robiť žiadne nezmyselné e, investovania a e, zabezpečuje aj to, že regióny a členské štáty do toho dajú svoj vlastný príspevok a zabezpečia, že tie investície a opatrenia naozaj chcú, aby sa e, teda neurobili boli mm, neúspešné investície. A chcem teraz e, upozorniť na to, že keď e, máme krátkodobo problémy zabezpečiť spolufinancovanie, potom musia členské štáty, alebo aj my, o tom hovoriť, či regióny alebo členské štáty, e, ktoré e, tieto prostriedky majú zabezpečiť, e, či im nedáme možnosti uverovania, ale len v krátkosti na jeden rok, aby mohli teraz konať. Teda nebudeme hovoriť, že zrušíme spolufinancovanie niekedy do budúcnosti, pretože to by viedlo k uviaznutým investíciám, ale teraz, keď máme dať príspevok k boju proti finančnej a hospodárskej kríze, tak musíme konať teraz. A teraz sa pýtam, že či členské štáty a regióny boli u vás, aby povedali o um, úverové možnosti a nástroje krátkodobo na 6 mesiacov, aby uh, takto mohol uh, rýchlejšie prebiehať uh, program podpory uh, regionálnych fondov, pretože ináč by sme museli čakať 3 až 5 rokov. Reply, ďakujem pekne. Pán generálny rediteľ, odpoveď. Are... Takže ďakujem za otázku. A otá... Takže odpoveď. Existujú dve cesty. Prvý typ je v podstate zálohová platba. To sa dá využiť ako operačné fondy na daný účel. Ako som povedal, väčšina členských štátov tieto využíva, využívala tento spôsob. Väčšina štátov a skúmali sme to v našich krajinách a skutočne to funguje. Druhý spôsob je EIB, teda Európska investičná banka, využíva tieto úvery. A musím povedať, že tiež sa využívajú a sú atraktívne. A ako partner tam sú štrukturálne fondy a tým pádom je to veľmi bezpečný partner samozrejme v danom kontexte. Čiže toto funguje ako úver úspešne a dá sa to využívať. Myslím si, že ak si vezmeme kombináciu zálohových platieb a úverov, tak e, v podstate som nedostal žiaden list, ktorý by naznačoval, že by tam bol nejaký problém. Ja sám som napísal jeden alebo dva listy, kde som musel vyjadriť pochybnosť nad využitím zálohových platieb, ale to sú postupy, ktoré vlastne ešte stále prebiehajú, ale celkovo musím povedať, že sme nezaznamenali nejaké sťažnosti týmto smerom a ako ste povedali, ako zásadu, keď si to zoberieme, tak nemôžeme si predstaviť, že by tu boli štrukturálne fondy bez spolufinancovania. A toto určite je princíp, ktorý sa zachová aj popri tých cyklických eh, aspektoch, ktoré sa týkajú budúceho programovacieho obdobia. Ďakujem veľmi pekne, madam pani Deliche. Nech sa páči, a potom pani Ogo. Dobrý deň, pán riaditeľ, vítajte. Ja chcem vystúpiť v tom istom e, zmysle ako pán Olbricht. Zmienili ste sa o príklade Francúzska, ale chcem vám pripomenúť, že dôvody, pre ktoré Francúzsko bude používať 40 na obnovu bytového fondu, to je preto, že my sme vlastne nežiadali modifikáciu operačných programov, ale zmobilizovali sa organizácie, ktoré poskytujú ubytovanie a požiadali o tieto prostriedky a FEDER je vlastne e, komplementárny s národnými zdrojmi. Takže moja otázka, ktorú si kladiem, je prečo regionál na komisia e, vlastne predsadzuje. E, opatrenia a nepodporuje členské štáty, aby pripravili programy a využili disponibilné zdroje do roku 2013. Takto by vlastne aj ďalšie krajiny mohli využívať tieto fondy. Prečo dnes vy nedáte tento krok, neurobíte tento krok? Prečo nedáte takúto jednoduchú odbornú radu, aby aj iné členské štáty mohli mať úžitok z týchto fondov? To je moja otázka. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o radu, tak samozrejme, že keď prvý bod je taký, že je pravda, že my z našej strany sme trošku váhali v roku 2009, aby sme vyzvali členské štáty a regióny, aby tieto programy otvorili. Prečo? pretože v členských štátoch a v regiónoch je tendencia, že keď sa nejaký program otvorí alebo modifikuje, tak oni čakajú, nič nerobia a očakávajú na modifikáciu a potom pracujú na základe tejto modifikácie. My sme sa nazdávali, že okrem tých naliehavých prípadov, o ktorých sme hovorili, že v roku 2009 bolo veľmi dôležité, aby tie programy, ktoré e, prichádzali, boli schválené a aplikované. Ja si myslím, že vo väčšine krajín, vrátane Francúzska, sme mali veľmi dobrú aplikáciu, veľmi dobré plnenie týchto programov. Samozrejme, že je prirodzené, že teraz sa približujeme k takému polčasu a k hodnoteniu týchto štruktúrálnych e, fondov a my žiadame regióny, aby tieto programy modifikovali. Keď s regiónmi diskutujeme, tak ich upozorňujeme na túto možnosť a dávame im rady, ako tieto fondy využívať. A to tým viac, čím viac e, investícií, iných investícií tam je, s ktorými tieto regióny rátali a ktoré nakoniec sa nerealizujú. Napríklad tu ide o niektoré investície zo strany podnikov. Takže áno, my radíme tieto peniaze využívať, avšak dôvod, prečo členské štáty nevyužívajú, respektíve využívajú e, v rôznom meradle túto pomoc, je pre to, že E, pomerne veľa členských štátov, najmä medzi staršími, ktoré majú už funkčné národné systémy. A oni hovoria, my teraz nepotrebujeme využívať nadmerne e, komunitárne fondy. E, Francúzsko je jedným z príkladov však, kde ten záujem je naozaj veľký a je jeden z najväčších Takže my naďalej upozorňujeme členské štáty na e, tento fakt, ale pokiaľ ide o partnerstvo, my nedávame impulzy, my nemôžeme dávať inštrukcie a nemôžeme prikázať robte to, robte tamto, lebo to je v kompetencii členských štátov. Možnosti tu existujú, sú atraktívne a sú tým atraktívnejšie, čím Viac má členský štát v dôsledku krízy problémy pri využívaní fondov tak, ako sa to predpokladalo pôvodne. A myslím si, že teraz sa dostávame do fázy, keď bude oveľa viac modifikácií týchto programov a my už na tom pracujeme. Bola to ešte nejaká ďalšia otázka? Nie, ďakujem. Thank you very much indeed. Veľmi pekne ďakujem. Pani Briano Kolima slovo. Ďakujem, pán predseda, pán generálny riaditeľ, ďakujem. Vítajte tu v našom výbore. Mám iba také dve malé úvahy. Pokiaľ ide o výkonnosť členských štátov pre e, využívanie európskych štrukturálnych fondov, myslím si, že my môžeme z národného hľadiska zo štíte tieto európske fondy, a už sme o tom hovorili, urobiť to niekoľko mesiac predtým, ako sa urobia daňové závery. Hneď to vysvetlím. Napríklad máme tu región, ktorý nie veľmi dobre využíva e, svoju obálku štrukturálnych európskych e, fondov. Možno to presunúť do iného regiónu, ktorý to veľmi dobre vie absorbovať a chýbajú mu prostriedky. A toto by zlepšilo výkonnosť e, toho členského štátu lepšie využívanie absorpciu štrukturálnych e, fondov a to by viedlo regióny, ktoré menej túto politiku mobilizovali k tomu, aby valorizovali tieto fondy a dynamicky sa stávali k efektívnemu využívaniu týchto fondov. A druhý návrh, o tom sme už hovorili, týka sa takého presnejšieho bodu. Európsky parlament žiadal pred časom, možno pred rokom, Európsku komisiu, aby sa zamyslela nad iniciatívou Erasmus miestných e, poslancov. E, bola, bol tu cieľ, aby miestni poslanci objavili nové praktiky u svojich partnerov v iných členských štátoch. Bol na to stanovený malý rozpočet na rok 2009, aby sa preskúmala realizovateľnosť týchto opatrení. A e, ako to vyzerá s týmto projektom? Bol zavedený do praxe? My vo Francúzsku sme už prijali žiadosti od miestných e, poslancov a rada by som im vedela na tieto otázky odpovedať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán máte slovo? To sú veľmi zložité otázky, obidve. Pokiaľ ide o prvú otázku. Myslím si, že akákoľvek reflexia týmto smerom si e, želá a si vyžaduje zamyslenie, ako to urobiť. Ja som nehovoril o situácii N plus 2. Takže na konci roka 2009 sme mali relatívne málo problémov s N plus 2, a tie sa sústreďovali najmä v jednej krajine, Juanjo, áno, v dvoch krajinách, pardon, v Španielsku a Taliansku, kde my teraz musíme začať príslušné procedúry. Ale ako viete, pokiaľ ide o rok 2007, je to návrh komisie na stole ktorý sa snaží navrhnúť rok 2007 a 2008 spolu a to de facto znamená, že na rok 2007 by to znamenalo N plus 3, N plus 4. Ja si myslím, že sú tu tri typy úvah, e, pokiaľ ide o budúce generácie programov. Buď sa sflexibilnia tieto fondy, tak ako ste vy navrhli, teda znárodní sa istým spôsobom využívanie fondov, alebo budeme veľmi radikálni a povieme, respektíve položíme si otázku, že či je naozaj potrebné e, predlžiť N plus 2 na N plus 3, alebo posledné riešenie, či je naozaj potrebné v prvých rokoch, to znamená v prvých dvoch alebo troch rokoch, mať N plus 3 na miesto N plus 2, aby sme umožnili náš prištarte, vieme, že to je pomalé prištarte, aby sme dali viac času týmto projektom. Alebo či chceme skutočne s touto hrozbou, ktorá tu vysí, či chceme zachovať tento systém. My vieme, že aj táto hrozba e, istým spôsobom stimuluje úsilie v členských štátoch. Čiže myslím si, že to bude nakoniec politická voľba, pretože N plus 2 nemá žiadnu vedeckú bázu, ktorá by povedala, že to je najlepšie riešenie a navyše je potrebné brať do úvahy aj tú skutočnosť, že tu máme minimálne jed, jeden, jed, jedno rozlíšenie, ktoré musíme urobiť. N plus 2 je ťažšie pre kooperačné programy na teritoriálnej úrovni, teda kde sú viacej cezhraničné krajiny, rozličné regióny, rozličné administratívne kultúry, ktoré sa do tohto programu zapájajú. Tam je to oveľa dlhšie ako v rámci programov mainstreamových, ale aj v mainstreamových programoch existujú rozdiely. Toto e, je bod, ktorý bude na našom programe v nasledujúcom obdobe a vaša alternatíva, respektíve váš návrh je jednou z alternatív. A pokiaľ ide o Erasmus miestnych poslancov, Neviem, či Juancho vám chce dať nejaké presnejšie informácie. Ja osobne viem, že sme začali so štúdiou. Ja som bol veľmi za takéto opatrenie z počiatku, ale potom som si uvedomil a musel som si uvedomiť, že obrovské problémy, obrovské technické ťažkosti, ktoré to spôsobuje v našom systéme administratívy, je, aby sme tento systém sflexibilnili. Opakujem, neznamená to, že to nie je dobrý nápad, je to vynikajúci nápad, lebo to vedie k úvahám nad našim systémom. My na tom pracujeme a chcem vás ubezpečiť a bol by som rád, keby som vám mohol povedať, áno, pracujeme na tom, ja sa ešte presnejšie poinformujem a dám vám písomnú odpoveď. Ale mm, pokiaľ ide o tieto všetky pilotné programy a prípravné činnosti, tak to bolo predovšetky na tej technickej úrovni, e, kde sa sústredovali tie najzložitejšie fázy prípravy. Lebo administratívne my nedisponujeme štruktúrami, tak ako pre Erasmus študentov, kde sa to môže robiť medzi jednotlivými e, univerzitami. Ale je to dobrý nápad, dobrá myšlienka a treba preskúmať možnosti jej realizácie. Ďakujem veľmi pekne pánovi generálnemu riaditeľovi za diskusiu, ktorú sme tu mali a tešíme sa na ten analytický materiál, ktorý ste spomínali v diskusii. Ešte raz srdečná vďaka. Ja ďakujem vám a bolo mi veľkou cťou a radosťou stretnúť sa s vami. Ďakujem. Vážení kolegovia, posunieme sa teraz ďalej k ďalšiemu bodu nášho programu dnešného dňa. Pán Olejničák je tu prítomný, dám mu slovo. Bude prebiehať prvá výmena názorov o správe, ktorú vypracoval pán Olejničák o stratégii pre pobalskú oblasť a Týka sa to aj úlohy, úlohy makroregiónov, budúcej politike súdržnosti. Takže nech sa páči. Môžem ja? Ja veľmi pekne ďakujem. Pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, e, Chcel by som vám predložiť pracovný dokument o stratégii Európskej únie pre Baltické more a o úlohy týchto regiónov v koheznej politike budúcnosti. Stratégia pre región je prvým dôkazom, že máme takýto e, projekt pre makroregióny. K tejto myšlienke musíme pristupovať ako k pilotnému programu a závery, ktoré vystanú z aplikácie tejto stratégie, musíme využiť na vytvorenie novej stratégie pre makroregióny Európskej únie. Táto stratégia po konzultovaní v členských štátoch, ale takisto aj v akademickom a podnikateľskom prostredí, ako aj v rámci mimovládnych organizácií, už bola zavedená do praxe. Myslím si, že už tu máme prvé úspechy. Podarilo sa nám e, zosúladiť postoje rozličných aktérov na podporu tohto projektu. Celý projekt spočíva na štyroch pilieroch na ktoré e, preukazujú veľkú efektivitu. Je to ochrana životného prostredia, zvýšiť prosperitu regiónov, zvýšiť prístupnosť a atraktívnosť a garantovať e, bezpečnosť v regiónoch. Okrem týchto štyroch pilierov musíme sa sústreďovať takisto aj na ďalšie sociálne, ekonomické a inovačné princípy, ktoré sa dajú aplikovať. Stratégia pre makroregióny by mohla viesť k integrácii spoločnosti a občanov tých teritórií, kde sa aplikuje. Východiskovým bodom pre túto stratégiu bol projekt a iniciatívy, ktoré v týchto regiónoch už existovali v rámci iniciatív únie, ako aj v rámci priamej spolupráce medzi členskými štátmi regiónu Baltské more. V budúcnosti bude potrebné vypracovať stratégie pre tieto makroregióny, spoločné ciele a po týchto cieľoch bude potrebné schváliť projekty a finančný program, ktorý by tieto projekty sprevádzal. Následným krokom za účelom úspechu je koordinácia činnosti v rámci všetkých eh, území, kde táto stratégia bude aplikovaná No a tieto ciele sa musia realizovať prostredníctvom kohéznej politiky a v budúcnosti musia vychádzať zo všetkých tých úloh, ktoré sú zadefinované e, pre makroregióny. Hovorí sa to napríklad o spoločnej poľnohospodárskej politike, rybolove, priemysle, ale aj o výskume a rozvoji. Cieľom je posilniť spoluprácu aj so susednými krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale ktorých územia môžu e, spadať do toho, čo nazývame zóna makroregiónu, alebo ktoré priamo majú vplyv na tento makroregión. Vypracovanie tejto stratégie je v rukách členských štátoch, ale E, koordinovať to bude Európska komisia. Chcem upozorniť na to, že v súčasnosti Európska komisia nedisponuje potrebnými zdrojmi ani ľudskými, ani finančnými, aby sa mohla e, zasadiť za realizáciu tejto stratégie. Preto je veľmi dôležité, aby v správe, e, ktorú chceme publikovať v roku 2011, boli zadefinované ťažkosti, nedostatky, s ktorými sa boríme, aby sme počas polského predsedníctva mohli e, vniesť modifikácie a vylepšenia, ktoré by mohlo znamenať aj e, zlepšenie stratégie pre budúcnosť. Aké sú hlavné výzvy pre touto stratégiou? Poprvé, mali by sme sa snažiť pristupovať k situácii z hľadiska diverzifikovanosti sociálnych zdrojov aj krajín, kultúrnych zdrojov a mali by sme vždy E, brať do úvahy aj rozvoj týchto krajín. Napríklad tu máme škandinávske krajiny, ktoré sú rozvinuté, potom analyzovať situáciu trochu menej rozvinutých krajín a všímať si, aký je vplyv tejto stratégie na rozvoj vzdelávania, vied. Myslím si, že to je jedným z, jedna z hlavných víziev, ktoré treba riešiť e, v budúcnosti. Rovnako by sme mali sa snažiť o zlepšovanie mobility. Vidíme, že v týchto regiónoch e, je jasné stárnutie obyvateľstva. Ďalšou prioritou je ekonomický rozvoj. Máme tu niektoré kľúčové otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti, a síce rozpočet a financovanie stratégie. Ako som už povedal, stratégia pre Baltické more vznikla počas plnenia súčasného rozpočtu Európskej únie, ale naďalej treba povedať, že nemá svoj separátny rozpočet, svoj oddelený rozpočet a preto tu vystávajú isté pochybnosti o aplikácii tejto stratégie pre makroregióny. E, takéto stratégie by mali disponovať nezávislou rozpočtovou linkou, aby sme mohli realizovať nezávislú činnosť a zároveň spoločné partnerstva v rámci týchto makroregiónov. To sú otázky, ktoré sú v súčasnosti ešte stále nedoriešené. Ďalšou dôležitou výzvou, ktorá súvisí s realizáciou tejto stratégie, je jeden bod, ktorý ešte nebol dostatočne v tomto dokumente preskúmaný, je otázka dopravy, dopravy riečnej, dopravy námornej ale aj dopravy cestnej a železničnej e, v týchto makroregiónoch. A ďalšou otázkou je téma energetických e, aspektov. Severný plynovod nemá byť niečo hypotetické, ale má to byť prvok, ktorého existencia je takmer reálna. Nemôžeme pochybovať o jeho stavbe, ktorá je istá, ale mali by sme sa zamyslieť nad dôsledkami, ktoré bude mať pre ekonomiku celého regiónu, ale takisto aj pre bezpečnosť, aké problémy môžu vyvstať napríklad v súvislosti s dopravou, s transportom alebo e, prístupom k prístavom alebo sprístupnení prístavov. Z energetického hľadiska môžeme používať aj Baltické more a využiť ho na všetky tieto projekty týkajúce sa obnoviteľných energií. Máme tu napríklad možnosť e, vytvoriť eolické, teda veterné parky, ako projekty na výrobu biomasy a využitie biomasy na energetické ciele. Ďalším aspektom tom je dosah týchto makroregiónov. Tieto makroregióny musia mať definovanú, jasne zadefinovanú hranicu, tak ako sa to robilo doteraz, alebo mm, vlastne tá interpretácia makroregiónov má byť taká voľnejšia, pretože veľmi často tieto objektívy a ciele, ktoré sú zadefinované pre jeden región, môžu ísť trošku ďalej, ako sú tie všeobecné ciele lebo sa môžu uh, rozšíriť aj na susedné regióny. Keď dnes analizujeme prípad životného prostredia pre celú oblasť Baltického mora, tak musíme brať do úvahy všetky krajiny a všetky zóny, o ktorých sme nehovorili v oblasti Baltického mora, a to aj krajiny, ktoré nemusia patriť do Európskej únie, ale sú súčasťou tohto makroregiónu. Ďalej, ako využiť e, stratégiu e, Baltického mora na definíciu nových stratégií a nových projektov pre makroregióny. Minulý týždeň Európsky parlament prijal uznesenie o makrostratégii pre Dunajský región. Musíme sa pozrieť, ako tieto skúsenosti možno využiť najmä na vytváranie nových kohezných politík. Ďakujem. pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež sa chcem srdečne poďakovať spravodajcovi pánovi Olejničakovi za to, že nám e, predložil tento pracovný papier a teraz e, tiež e, ústne nám to doplnil. Myslím, že mm, týmto máme dobrý základ e, pre mm, ďalšiu parlamentnú prácu a všetky e, podstatné oblasti a otázky, ktoré sa týkajú mm, pojemu aktuálnej e, stratégie Baltického mora a tým e, to pokrieme a preberieme. Nesmieme zabúdať na to, že e, Baltické more e, bolo súčasťou železnej opony a rozdieloval štáty v Európe na západné a východné a cez neho prebiehal priebeh hranice ľudí, ktorí žili v demokracii a na druhej strane v diktatúre. Museli žiť. To je minulosť, hoci to nie je tak dávno. Budúcnosť je v tom, že medzi tým Baltické more prostredníctvom rozširovania Európskej únie na e, sever a severovýchod a na e, východ a do Strednej Európy sa stalo vnútrozemským morom e, Európskej únie a teraz spája štáty a národy v tejto oblasti, ale zároveň je aj výzvou a čo sa týka e, hospodárskych a ekologických problémov a dopravných spojení a sociálnych e, otázok v tejto oblasti, e, ktoré musíme riešiť. Tieto už spravodajca uviedol od e, stratégie Baltického mora e, sú e, vysoké očakávania medzi zúčastnenými stranami okolo Baltického mora a nielen komisia aj parlament sa s tým zaoberali, ale aj mnohí regionálni zúčastnení hráči sa zúčastňovali v konferenciách, aby z Balckého regiónu urobili spoločný región a aby e, tamojšie problémy riešili. Pán Ledničák, e, mm, ako zdôrazňujem, e, uvedol, že prirodzene v tejto stratégii Baltického mora začíname uvažovať o makroregióne a o regionálnej politike a mnohé E, ďalšie e, následné projekty e, máme pred sebou. Posledný týždeň bol uvedený Dunajský región a myslím, že keď diskutujeme o budúcnosti koheznej politiky, tak do toho určite patrí aj táto otázka. Otázka strategie Baltického mora sa nesmie posudzovať len na strednodobom výhľade, ale je to dlhodobá otázka e, a problémy, ktoré sa e, v rámci toho musí riešiť a samozrejme musí byť dispozícii voľa členských štátov, aby sa na tejto stratégii zúčastnili. Rád by som spomenul, že nemecký Bundestag e, pred koncom minulého volebného obdobia prijal záver, že aj e, spolková vláda sa má na tejto stratégii zúčastňovať. E, chcem sa poďakovať e, pánovi Oleničakovi za to, že uviedol niektoré otázky, ktoré chcem krátko si spomenúť. Spolupráca s susednými štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, nesmie byť zabudnutá. Teda e, stratégia Baltického mora bude mať zmysel len vtedy, keď e, bude Rusko zúčastnené a keď e, mnohé problémy, ktoré sa týkajú Baltického mora, nebudú vychádzať len z, bezprostredne z pobrežia Baltického mora, ale budú sa riešiť aj hlbšie vo vnútrozemí a na to máme dobrý základ pre parlamentnú spoluprácu, ktorú práve teraz v týchto dňoch tu budeme mať e, delegáciu z Ruskej dumy a z Rady federácie e, v rámci parlamentnej spolupráce s Ruskom. Túto tému môžeme e, tu na mm, podporovať a tým pádom ich zapojiť do partnerstva v rámci stratégie Baltického mora. Finančné otázky tiež spomenul pán spravodajca a operačné projekty pre toto obdobie podporných programov už boli určené a Myslím, že e, tie projekty, ktoré sa tam budú plniť, už e, boli nakoncipované. E, najprv bude ťažké tu robiť obstarávanie a akvizíciu, ale keď budeme hovoriť o budúcom programovacom, to by mali by sme vyzývať, aby potom ciele tejto stratégii boli tiež zohľadené v stanovených cieľoch členských štátov a regiónov a aby boli ťažiskom a som ďačný za to, že ste spomenuli, že eh, keď eh, bude mm, stratégia Baltického mora úspešná, tak by nemala byť len eh, vyhlásením a slovami, ale mala by byť aj materiálne podporená a naplnená. Tiež som vďačný za to, že otázka ropa mm, ropodu vodu cez Baltické more, tak s, názvom Nord Stream, sa tiež aktuálne spomína. E, v niektorých témach, keď sa spomína téma stratégie Baltického mora, e, tak e, ako Pavlov reflex ľudí napadá téma Nord Stream plynovodu. A myslím si, že stratégia Balckého mora je oveľa rozsiahlejšia a za mňa oveľa viac, len ako vyhrotenie a sústredenie sa na túto otázku. A Myslím, že e, ten projekt Nord Stream môže byť e, urobený tak, aby bol plodný pre celý región, aby to nebol len um, bilaterálna záležitosť, ale aby to um, bolo prospešné pre celý priestor a um, celú Európsku úniu a o tom ešte budeme musieť diskutovať. Vzhľadom na to, posledná otázka, ktorú pán spravodajca položil, že či sú makroregióny a funkčné regióny, ktoré na základe spoločných cieľov alebo problémov rozvoja, takisto aj e, podobných e, podmienok geografických, e, ktoré vychádzajú z spoločného regiónu, či sú tieto výzvou pre budúce naplňanie koheznej politiky. Myslím, že to je dôležité, aby sme v tejto súvislosti naďalej pracovali na tejto stratégii a už sa teším na budúcu spoluprácu so spravodajcom a ďalšími tieňovými spravodajcami a kolegami vo výbore. Ďakujem pekne, pán Celer, za veľmi eh, komplexné eh, vyjadrenie a ďalej Jan Olbricht. No, ja bude bardziej sceptyczny, e, e, e, ponieważ... Ďakujem veľmi pekne, ja budem veľmi stručný pretože počas debaty o podunajskej stratégii sa hovorilo o niektorých mimoriadne dôležitých prvkoch, o ktorých by som sa tu chcel e, zmieniť. Chcel by som totiž e, povedať aj pánovi Olejničákovi, pretože veľmi jasne treba odpovedať na viaceré otázky, ktoré tu vyvstali. Neexistujú pochybnosti o potrebách Potreba je tu a treba sa snažiť ju tým najlepším spôsobom vyriešiť. Po druhé, ak chceme hovoriť vážne o stratégii pre Baltické more, o podunajskej stratégii alebo po, o stratégii pre Stredozemné more, tak musíme si pripomenúť, že to musí byť stratégia Európskej únie. A tu hovoríme o 27 členských štátoch, ktoré sa musia rozhodnúť, čo sa bude robiť a čo budú podporovať. A v tomto konkrétnom prípade v oblasti Baltského mora. Zároveň 27 členských štátov musí tieto stratégie aplikovať aj pre Dunaj. Čiže musíme sa pozrieť, ako sa to bude e, robiť v rámci stratégie EU 2020 pre Baltické more. Pretože už je jasné, že všetky ciele v Baltickej stratégii nebudú dosiahnuté. Ak EÚ chce nejakú stratégiu pri Baltickom mori aplikovať, musí sa spýtať ako, lebo ak to nebude aplikovať, tak jediné, k čomu dôjde, je, že sa tu budú riešiť postoje jednotlivých členských štátoch e, vzhľadom k takej nejakej multilaterálnej reakcii a bude tu len taký symbolický postoj. To isté treba povedať o podunajskej stratégii. Je to skvelý projekt, ale ak nedôjde k reálnej spolupráci medzi členskými štátmi a táto reálna e, Spolupráca musí prebehnúť na úrovni členských štátov. Tam má Európska únia e, pomerne obmedzené možnosti. Čo môže EÚ urobiť, e, pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi? Môže ich k tomu podporovať. Ale teda, ak chceme mať nejakú stratégiu, musíme disponovať metódou. Keď pani predsednička bola komisárkou, tak chcem povedať toľko, keď sa zmení filozofia regionálnej politiky a keď chceme aplikovať túto filozofiu na makroregióny, tak musíme sa pozrieť na platby. Lebo keď sa hovorí, že členské štáty musia rozhodnúť, ako budú financovať a oni sa musia pobiť doslova o financie, tak sa nebude robiť nič. A keď myslíme na dodatočné rozpočtové kapitoly a na dodatočné balíčky pre tieto národné fondy, tak samozrejme tie veci by lepšie prebiehali. Treba pripo- chcem vám pripomenúť, pani komisárka, že raz sme sa vás pýtali v konkrétnom prípade Švédska, či tam existoval nejaký dodatočný rozpočet. Povedali ste nám, že nie. Spýtali sme sa na dodatočné nástroje, povedali ste nám, že nie. Takto to nemôže fungovať. Keď sme povedali, že musí existovať metodológia pre makroregióny s dodatočným financovaním makroregiónov, tak potom to môže fungovať. Ďalšia možnosť je, že budeme túto stratégiu pre Baltické more považovať za pozitívnu stratégiu, ktorá má isté ciele. A v tomto prípade e, hovoríme o prvom, druhom, treťom e, cieli ako o dotáciách. Áno, vtedy to má zmysel. Myslím si, že pán Olejničák musí brať do úvahy aj tieto princípy, lebo nejde tu len o stratégiu koheznej politiky. Musí sa tu vypracovať stratégia všetkých politík, ktoré súvisia s kohéziou. To je kľúčová vec. Je potrebné aplikovať všetky politiky a nielen kohéznu politiku. Myslím si, že teda my musíme nájsť odpoveď na tieto otázky. Chceme zmeniť koheznú politiku v súvislosti s Baltickým morom, alebo chceme tú istú politiku lebo myšlienky ako tieto a stratégie ako táto sa stanú len symbolickými. Jednotlivé členské štáty budú naďalej hovoriť medzi sebou a nebude možné takéto e, aktivity nazvať skutočnými stratégiami na pléne, keď sa hovorilo o Dunajskej e, stratégii, tak viacerí poslanci hovorili, že očakávali dodatočné fondy na jej aplikáciu. Sú to dôležité politiky. Ich cieľom je garancia teritoriálnej súdržnosti, takže to je veľmi dôležitá a zaujímavá téma, ktorú treba dopracovať a z hľadiska pilotných e, e, projektov možno zmeniť metodológiu, ktorá sa aplikuje v súčasnosti, pretože v celej Európskej únii ak neexistuje kohézná politika, súdržnosť politik, tak e, keď sa myslí na makroregióny, tak sa nebude dať aplikovať, pretože nikto to nebude chcieť financovať zo svojich e, vreciek a pripájať sa k týmto projektom. Ako som povedal, táto stratégia musí byť stratégiou EÚ pre všetky krajiny a je jasné, že EÚ už stratila niektoré dôležité body v rámci toho, čo sa nazýva stratégia Baltického mora. Je veľmi dôležité, aby EÚ hovorila jednotným hlasom aj v oblasti týchto, e, ob, e, týchto stratégií. Ďakujem. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi za túto vynikajúcu prezentáciu aj za doku, pracovný dokument. Jeho cieľ je veľmi ambiciózny a my ho zdieľame. Ďakujem, pán spravodajca za spoluprácu, ktorú ste tu preukázali a dokázali pri príprave tohto dokumentu. Pokiaľ ide o baltickú stratégiu a jej princípy, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme to nehovorili len o Baltickom mori a o regióne Baltického mora. A ďalej to sa týka len pobrež, to sa netýka len pobrežia, ale malo by to vlastne e, objať e, oveľa širšie regióny viacerých krajín. V tomto kontexte môžeme hovoriť o vnútornej doprave, o, e, v kontexte tejto stratégie. No a pozrieme sa teraz na niekoľko poznámok. Myslím na odsek 4. Ide tu o výzvu budúcnosti. V prvom bode my veľmi trváme na diferenciácii medzi e, starými a novými členskými štátmi. Myslím si, že teraz naozaj treba e, to, to rozlišovanie zrušiť a treba e, pristúpiť k inému. Treba sa vyhnúť kategorizácii členských štátov. Možno, že by sme mali trvať na tom, že môžeme využiť potenciál každého regiónu oblasti eh, Baltiku, najmä pokiaľ ide o vedu a výskum. Tento cieľ nezávisí iba od krajín, a od, eh, ale aj od schopnosti aplikovať inovácie. A potom sa tu hovorí o tom, že sú tu rozdiely medzi členskými štátmi, aj vo, pokiaľ ide o úroveň rozvoja. Ale to je prirodzené, veď e, e, rozdiely existujú aj v rámci jednotlivých členských štátov. Pozrime sa teraz na Baltické more a predovšetkým na znečistenie, e, ktorého je obeťou. Myslím si, že musíme hovoriť o čistých technológiách, ktoré môžu vyriešiť znečistenie Baltského mora. To je veľmi dôležité z hľadiska životného prostredia aj z hľadiska ekonomiky. Rovnako sa musíme zamyslieť aj nad ekonomickými problémami v kontexte stratégie pre Baltické more a o e, otázku konkurencieschopnosti. Rovnako je dôležité spomenúť výzvy, ktoré sa týkajú stárnutia obyvateľstva a potreby znásobiť komunikačné cesty. Teda sa to týka priamo sektoru vnútornej dopravy, lebo vnútorná doprava je čoraz dôležitejšia. Z hľadiska energií treba povedať, že by som bola rada, keby ste trošku rozšírili tento odsek. Ako hovoríte vo vašom pracovnom dokumente, pán spravodajca, vy tam hovoríte o obnoviteľných energetických zdrojoch. A treba to využiť. Samozrejme, ak je tu potenciál, tak ho treba využiť. Aj v oblasti Baltického mora. Vo vašom dokumente hovoríte o veternej energii, ale hovorili ste, a ja to naozaj vítam, pán spravodajca, aj o biomase. To je niečo veľmi dobré. Nezabúdajme na lesné zdroje. E, v regióne Baltického mora, ktoré treba využívať aj za účelom tvorby energie. To je dôležité pre rozvoj celého regiónu. A teraz sa pozrime na význam tretich štátov. Už ste o tom hovorili aj vo vašej správe a veľmi dobre. Aké sú výhody, ktoré môžeme mať z tejto participácie tretich, člen, tretich štátov, pokiaľ ide o dopravu. Toto všetko je veľmi dôležité, ak budeme s týmito tretími štátmi spolupracovať. A teraz je tu otázka financovania. Je tu zástupca komisia, ja by som sa chcela spýtať práve na financovanie. A čo zamýšľate robiť s týmito prostriedkami, ktoré boli na tento účel určené? A teraz máme otázku v budúcnosti. Čo chcete robiť pre budúce financovanie makroregiónov? Ďakujem. Uh, Ďakujem, François Alonso. <coughs> Že... Ďakujem, pani predsednička. Chcem najskôr poďakovať za tieto výsledky. chcem poďakovať zodpovedným za Bartické more, že prišli s touto iniciatívou a zamyslieť sa nad stratégiou, pokiaľ ide o európske makroregióny a vytvorenie orientácií prioritných programov a tak ďalej. Myslím si, že tým ukázali cestu racionalizácie politík či ekonomických, ale aj ekonomického rozvoja v Európe, ktoré je nevy, ktorá je nevyhnutná. Treba povedať, že ložisko produktivity a rastu e, sa racionalizuje pri prístupe makroregionálnom, pretože tam je možné potom presadzovať spoluprácu. E, tak, možno taký smiešný príklad uvediem. napríklad boli tu nejaké námorné spoločnosti, ktoré mali problémy pri hľadaní lode a nakoniec sa našli ale takéto veci nikoho neznepokojujú. Ako sa môžeme rozvojať, keď e, tovar, ktorý odíde, odíde z Korziky, musí prejsť obrovský kus cesty, aby nakoniec skončil opäť u susedov. Čiže sú tu takéto situácie, ktoré naozaj si zaslúžia pozornosť je potrebné vyzvať obyvateľov týchto veľkých európskych zón, aby sa zamysleli, aby sa skoncovalo s takýmito úchylkami. A preto, tak ako som povedal na začiatku, som trošku sklamaný e, španielským predsedníctvom, lebo videl som, že švedské predsedníctvo bolo veľmi aktívne v oblasti e, Baltického mora. Máme tu maďarské predsedníctvo, ktoré už bude veľmi aktívne v oblasti Dunajskej stratégie, ale máme tu E, Španielsko, ktoré je dosť indiferentné práve k tej stratégii Stredozemného mora. Komisia bude naďalej podporovať takéto úvahy, bude podporovať možno trošku viac a bude vítať tú prácu, ktorá sa odvedla v oblasti Baltického mora, e, bude vyzývať komisiu, bude sa hovoriť o možnostiach navýšenia rozpočtu mm, a takto podporovať to, čo sa môže urobiť a aby sa disponibilné rozpočtové prostriedky čo najlepším spôsobom využili. A pre budúcnosť koheznej politiky treba urobiť to, aby sa z týchto makroregionálnych politik stala istá os, pretože to je veľmi dôležitý zdroj efektívnych opatrení pre súdržnosť Európy, aby sa táto súdržnosť stala realitou vo všetkých zónach. Uh, Ďakujem. Ak dovolíte, využijem jednu minútu vášho času. Ako povedal François Alonzi, uh, spomenul Stredomorskú úniu. To sú rôzne veci, pretože, ak si pamätáte, tá Stredomorská únia je mm, politický proces e, z e, hora na dol, e, ktorý vychádza z úplne iného základu. A tieto dve stratégie, stratégie Balckého mora a teraz pripravená Dunajská stratégia, sú procesom z dola nahor ktoré sú úplne v rámci európskej koznej politiky vo veľmi úzkej spolupráci s väčšinou ďalších európskych politík. Teda oni e, sú oni vychádzajú z veľmi rozdielného prístupu a sú v rámci existujúcej kohezné politiky a samozrejme sú tiež politickým procesom. No to nie je hlavný cieľ a hlavný zámer a preto asi pre Stredomorskú úniu musíme mať e, od nej iné očakávania. No, e, mohli by ste si rozmýšľať, že kde by sme mohli niečo povedať e, čo do vyjadrenia nášho názoru stanoviska ako výboru regi a tiež čo týka tej makroregionálnej stratégii, ktorú teraz nadobudáme. A toto je tiež niečo na zamyslenie v rámci politiky EÚ. A teraz ďalší rečník je Tomáš Dojč. Köszönöm a szót, Ďakujem za slovo, pani predsednička. V prvom rade chcem zablahoželať pánovi Olejničákovi k jeho hodnotnej práci. Podľa môjho názoru pracovný dokument, ktorý máme pred sebou, má za najväčšiu hodnotu v tom, že výborne pomenúva tie otázky, na ktoré podľa mňa teda pán Olbricht najpresnejšie poukázal vo svojom vystúpení. Takže rád by som, sa nad, rád by som nadviazal na ten myšlienkový prúd, tu vyjadrený, možno troška dôraznejšie alebo ostrejšie by som niektoré veci formuloval. Už dávno dobre poznáme to, že na zlé otázky sú len zlé odpovede. To je samo sebou. Ale možno urobiť aj ďalšiu chybu. Keď niekto položí dobré otázky, a v tomto prípade pán Oleničák položil, sformuloval dobré otázky, potom necháme, povedzme, tieto dobré otázky bez odpovedí. Ak teda na takéto nedáme odpoveď, potom je to rovnaká chyba, ako keby sme sa pokúšali zodpovedať zlé otázky, na ktoré sa dajú dať len zlé odpovede odpovede. Tu sú otázky vynikajúce v tomto pracovnom dokumente. Podľa môjho názoru netreba opakovať tie otázky, ale treba dávať odpovede na tieto otázky. Čiže máme ich dať my, máme očakávania aj od komisie, že aj tá odpovie a aj od rady máme takéto očakávania. Takže pokiaľ ide o politiku súdržnosti aj budúcnosť, jedna kľúčová otázka je, čo bude s makroregiónmi. Ak túto otázku nedoriešime, aj tak v určitej forme makroregióny existovať budú. Čiže otázka je, či podporíme túto myšlienku a potom budú existovať, alebo ju nepodporíme a nebudú existovať. Ale ak podporíme tú myšlienku, tak môžeme určitým spôsobom celý vývoj ovplyvniť. Respektíve, ak odpovieme na tieto otázky a podporíme ich, tak to môžeme celé ovplyvniť. Ak odpoveď nedáme, tak sa budú vyvíjať slobodne aj bez nás a súhlasím s tým, čo bolo povedané, že bude len symbolické. Ako my v Maďarsku hovoríme, budeme mať akurát tú možnosť, že si dáme ako pierko na klobúk a to je všetko. Takže v praxi nejak to ovplyvniť nebudeme môcť. Takže asi stojí za to presne sformulovať, teda presne povedať, čo sú to tie dobré otázky a treba na ne dať dobré odpovede. Poprvé, ak teda Európska únia a jej inštitúcie podporia predstavu makroregiónov, tak potom to sa odrazí podstatne aj v kohesnej politike. V tomto ohľade treba rozhodnúť o otázke áno alebo nie. Ja samozrejme som za to, aby sme povedali áno. Možno sú takí, ktorí podporujú buď nie, alebo áno, ak, ale toto treba jasne sformulovať. Jasne sa treba vyjadriť. Ak odpoveď bude áno, potom tu budú ešte ďalšie otázky. A tieto samozrejme sú obsiahnuté v pracovnom dokumente. Teda ako bude vyzerať vlastne financovanie tých makroregiónov, ktoré EÚ podporuje. Čiže či sa to bude diať jedine z prostriedkov členských štátov, respektíve ako Európska únia bude taktiež prispôsobom prispievať, alebo to je jedna vec, čo povedali kandidáti na posty komisárov vo svojich vypočutiach, ale musíme zohľadňovať samozrejme aj financovanie makroregionov z fondov EÚ. Čiže ak teda dáme takúto odpoveď, áno, ako sa budú makroregióny riadiť z hľadiska organizačného? Povedzme, máme pobaltský región, podunajský región sa vytvára, môžu vzniknúť aj iné. Keď budeme mať v regióne 7 nejakých rôznych organizačných štruktúr, tak sa to nebude páčiť nikomu. Takže treba, povedzme, nájsť nejaký koordinačný mechanizmus, ak ich bude nejakých 7 tých prvkov, ktoré tam budú fungovať v rámci regiónu. Čiže treba si zvoliť správny postup. Hej? Čiže najprv máme toho konia, potom ide voz. Hej? Niekedy v Únii je to naopak, že najprv dáte ten voz a potom až konia, ktorý ho má ťahať. Takže ak chceme postaviť <laughs> dobrý systém, tak najprv ide kôň, potom ide ten voz, ktorý ten kôň ťahá. Takže ako môžeme teda vyčleniť región z hľadiska teritoriálneho, treba Pobaltská oblasť, či sú to len tie primorské časti, alebo celá krajina, respektíve v rámci funkčného regiónu môže byť e, nejaký funkčný región súčasťou viacerých e, makroregiónov. Čiže otázka, ako je, akým spôsobom budeme hodnotiť fungovanie týchto makroregiónov. Pretože Môže sa stať, že tieto makroregióny budú fungovať niekoľko rokov alebo viac rokov a potom zídeme, zistíme, že aha, z hľadiska koheznej politiky asi by bolo dobre to nejak vyhodnotiť. Či to funguje dobre alebo nie. Keď to podporíme, keď to vznikne, tak vlastne hneď treba vytvoriť aj podmienky, ako sa to bude hodnotiť. Aby sme mohli porovnať tie veci. Aj keď niektoré veci sú ťažko porovnateľné, treba s podunajským región s povalským. Čiže dobré otázky sú tu, Pokúsme sa teda na ne dobre odpovedať. Rád by som bol, aby sme na dobré otázky dali dobré odpovede. Ďakujem. Ďakujem pekne, Tomáš. Pán Van Nistelrooy má slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A rád by som taktiež poďakoval za to, čo bolo oznámené. Nechcem to ale sťažovať a komplikovať, ale ak mám vysloviť svoj názor, prečítal som si tento materiál a môžem povedať, že regionálna politika je proste príbeh, ktorý nikdy nekončí. V podstate veľa záleží od kohézie, veľa záleží od dočasných nejakých aliancií, to sa nikdy nekončí. Takže máme tu dočinenia s týmto už dosť dlhú dobu. Čiže makroregióny sú otázkou, ktorú sme sa zaoberali ešte aj na rade v 90. rokoch. Takže zaujímavé je pozrieť sa aj dozadu. No ale nechcem to tu komplikovať, len mi dovolte ešte povedať, že by sme sa mohli zamyslieť nad teritoriálnou súdržnosťou. Teraz vlastne už sme sa dostali k makroregiónom, a to je úplne iný rozmer z hľadiska vývoja v Európe. Samozrejme, existujú konkrétne účely a dá sa istým spôsobom k tomuto pristupovať. A myslím si, že toto práve bude veľmi dobrou témou na rozhovor. Druhá vec. Pozrime sa konkrétne na ten text, ktorý sme odporúčili minulý týždeň. Myslím, že politické skupiny E, sa zamerala na niektoré kľúčové paragrafy alebo odseky e, zamerané na podunajskú oblasť a treba mať jasno v čom, kam sa uberáme, aký je náš cieľ. Treba mať jasno v tom, že by sme mali pristupovať progresívne k tejto veci. Aj zo všeobecného hľadiska. Veľmi pekne ďakujem za toto vyjadrenie. Pán Kuhn z výboru pre dopravu je tu tiež prítomný, tiež je ten výbor do toho zaangažovaný, takže nech sa páči, dávam mu slovo. Áno, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že už e, to tu oznelo, že e, v rámci môžeme dnes diskutovať o tejto téme vlastne preto, že švédske predsedníctvo rady vtedy urobilo tú iniciatívu spoločne s príslušnou komisárkou pani Hebner, ktorá je tiež predsedkynia výboru a oni vyslali e, ten signál a tiež naozaj to eh, musí zobrať tým smerom, eh, kde bude mať potom eh, vzorový projekt, model. A ďakujem aj za dokument kolegov, ktorý je pred podkladom do diskusie a ja som vtedy eh, mal eh, byť eh, súčasť, byť spravodajcom a tu chcem ešte povedať pár pripomienok. Musíme sa ešte raz koncentrovať na štruktúru tých štyroch pilierov a najvyššia priorita, keď sa jedná o Baltické more, mm, životné prostredie je najvyššia priorita a zabezpečenie toho, že bude existovať ekologická rovnováha v Balsko mori, to e, je základ a to sú naše zdroje, keď hovoríme o rybolove a o cestnom ruchu a mm, keď hovoríme o riekach, ktoré e, ho znečistujú, tak e, musíme sa zamerať, zaberať ekologickými problémami, keď hovoríme, že krajiny tam majú organizáciu a majú odpadové vody z priemyslu a z um, bytov, tak um, tu musíme um, zabezpečiť to, že priemysel bude uh, podporovať uh, čistenie týchto vod. Takisto blahobyt. Blahobyt uh, má tiež veľa spoločného s tým, ako môžu ľudia v priestore Batského mora žiť šťastne a musia mať tiež na to dostatočné prostriedky a to sa týka aj hospodárstva. Musíme jasne vyjadrite, ktoré e, hlavné e, hospodárske odvetvia chceme e, podporovať v Baltickom mori. A tu má veľkú dôležitosť hospodárstvo, ktoré je spojené s námornicom a tiež strojárstvo. Musíme tiež zabezpečiť strojárstvo ako sú napríklad budovanie lodi a žeriavo, ktoré zabezpečia možnosť dopravy. A tu sa týka aj o jednotnosť a dosažiteľnosť, dostupnosť. Dostupnosť je v súvislosti s dopravou dôležitá a dopravné cesty sú tepný hospodárstva. A preto je rozhodujúce, aby sme v našej stratégii mali aj investičné prostriedky na zlepšenie cez európskych sietí v oblasti dopravy, pre koľovú dopravu, pre cestnú dopravu, aj pre dielnice na mori, aby sme do toho zapracovali. A pre cestovný ruch je dostupnosť e, rozhodujúca. Ja len budem hovoriť o e, zahltení alebo zápchách. O tom môžeme hovoriť dlho, ale keď e, k nám príde turista, musí stať hodiny v zápchách, pretože tam nie je dobrá dostupnosť tých regionov, tak povedia nikdy viac deti budú e, sedieť v aute a povede vám, kde je naše ďalšie miesto a cieľ cesty. Bezpečnosť. Bezpečnosť e, v tejto forme zohráva ústrednú úlohu. Keď sa pozrieme, že e, aký veľký pohyb lodí v tomto vnútrozemskom mori máme, ktorý je najviac zaťažený dopravou na svete, a to je Baltické more. A e, tu e, nemôžeme si dovoliť e, žiadnu nehodu, haváriu na mori. Už sme mali také ťažké situácie a takéto prípady majú veľké dôsledky. A vieme sami, že Ruská federácia, čo sa týka prepravy ropy, stále viac uvažuje o ceste cez Baltické more. A tu máme tiež kritické miesta, ako napríklad Užina Kade a to je moja domovina. Ja som sa narodil priamo e, na e, Badickom mori, 500 metrov od pláže. A ja viem, o čom hovorím e, aby sme tam mali radarovo zabezpečené kontrolné body, aby sme zamezili nehodám tankerov a to tiež zasahuje cestovný ruch. Toto sú z môjho hľadiska konkrétne pripomienky, ktoré máme. a osobitne e, sa týkajú e, tieto dopravné cesty ako cez európske, transeurópske cesty jednotlivých distribučných prístavov, pretože oni sú v zásade tie miesta, ktoré spájajú Balcké more so zvyškom sveta. Pretože môžeme budovať obrovské mosty, ale e, tiež môžeme e, lepšie využívať e, distribúciu cez námorné cesty. A preto budovanie týchto cezeurópskych sietí má existenčný význam v tejto súvislosti. Môj návrh z tohto hľadiska je, že musíme to zohľadňovať a povedať, ako sa dostajeme z témy regi a strukturálnych podpor eh, k vybudovaniu finančného modelu. Keď eh, dáme 1 či 2 milióny na tieto účely pán Olbrich povedal, pán Mistorov povedal, aj pán Ničak povedal, že musíme jednoducho spoločne uvažovať o tom, e, že potrebujeme peniaze na e, rozvoj Balckého regiónu. Potrebujeme na to peniaze, môžeme to e, zabezpečiť z rôznych zdrojov ale je to dôležité, aby sme mohli postupovať ďalej. A ak to má byť e, vzorový región, a keď e, e, Dunajský región alebo Stredomorský región má vykázať z tejto štruktúry, tak musíme mať cestovný plán. Musí to byť samozrejme regionálne prispôsobené, to je normálne. A ak to má tak byť, tak tu máme veľkú zodpovednosť. A chcem ešte ísť o krok ďalej v európskom práve nemám, nepoznáme priestorové usporiadanie, tak ako ich máme v národných rámcoch, ale e, myslím, že tu sme mali uvažovať o e, takýchto projektoch e, rámcového usporiadania a to by mohlo poslúžiť potom, keď bude napríklad budovať plynovod v Baltickom mori alebo ťažobné plošiny moria, keď budú musieť byť tam vybudované elektrické vedenia, tak kde presne stanovíme tie príslušné pasáže a povieme, že toto sú ideálne miesta pre vrtné plošiny a e, tie nesmú byť e, v kolízii s vodnou dopravou a tu budeme mať elektrické vedenia, a tu budeme mať e, plynovod Nord Stream a kde budú vybrané oblasti pre cestovný ruch a kde pre rybolov a kde sú ekologicky citlivé regióny, ktoré vyčleníme pre ochranu prírody. Toto už sa robí v rámci národného práva a my by sme mali tieto myšlienky tu nám využiť a možno práve vo vzorovom regióne Baltického mora ich použiť. Ďakujem a posledným rečníkom pred reakciou komisie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za možnosť opäť prehovoriť. Môžeme. A ďakujeme za veľmi otvorenú charakteristiku otázky. V lete 2008 sme mali tú príležitosť e, byť hostiteľmi rady, ktorá sa zobrala touto otázkou bol prítomný aj pán Barroso, aj pán Pierbalg. Hovorilo sa aj o North Sea projekte a o tom kábli z Litvy do Švédska aj o plynovode. V tom čase som bol aj na zasadnutí rady, keď sa nadhodila otázka Stredomoria. No, Bolo sa o Stredomorskej únii. A to sú samozrejme dve úplne rôzne veci, ale určité podobnosti tu sú. Región Pobalský a Stredomorský majú niečo spoločné. Otázka susediacich štátov. Čiže ako štrukturovať vzťahy e, s krajinami na južnom pobreží Stredomoria. Tie sú mimo EÚ. Čiže aj stratégia ohľadne pobaltskej oblasti. Aj tam máme vlastne niektoré krajiny, ktoré nie sú v EÚ. Čiže problém číslo jedna je povedzme otázka susedskej politiky. Počte sa nepovedalo nič konkrétne k tejto veci a veľa sa hovorí, ale nie je jasné o tom, čo sa bude implementovať. Ak máme byť ozaj úprimní, je to aj určité nebezpečie, pretože ak tieto makroregióny sa dosiahnu a prebehne implementácia, potom nastane určitá závisť z hľadiska finančnej politiky. Prečo takéto regióny potom budú môcť rýchlo rásť? Pobalská oblasť, Podunajská oblasť, tam to bude platiť čoraz viac. Čiže otázka je vážna. Týka sa to koheznej politiky a jej financovania. Musíme byť úprimní. V štruktúrálnych fondoch máme aj rozpočtovú položku, ktorá sa práve financuje z kohezného e, v rámci kohezných projektov a má mnohonárodný charakter týka sa teda viacerých krajín a keď hovoríme o financovaní takýchto regiónov, potom je jasné, že by to malo byť nejaké extra peniaze navyše. To môže byť totiž problém. Ak ide o vec, ktorá je v rámci EÚ, tak tam bude tá rozpočtová linka a tie krajiny, ktoré sa zúčastia, využijú tie peniaze, ale nebudú tam nejaké peniaze navyše po druhé, keď hovoríme o nejakých iných krajiny, o iných krajinách zvonka, mimo EÚ, tam povedzme máme skúsenosti, keď sa spomínala demarkácia externej hranice EÚ, že sa používali nejaké prostriedky na tú dem- demarkáciu voči krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, tak projekt Interreg povedzme financoval niečo v tomto smysle, ale aj tam to treba veľmi pozorne analyzovať, pretože sa môže stať, že krajiny, ktoré nie sú na hranici EÚ, nebudú veľmi spokojné s tým, keď sa peniaze dajú niekde smerom von a nie do EÚ. Takže dôvod, prečo vznikajú tieto makroregióny, sú rôzne. V Povádzkej oblasti existujú určité jasné dôvody. Napríklad to more je veľmi znečistené ešte od vojny je tam strašne mnoho vecí a ešte nevie sa, ako to dostať od, aj na to. Ešte vlastne nevypočítal úplne presne, čo by to stálo všetko. Ďalej je tam námorná doprava a tak ďalej. Čiže sú tu aj iné dôvody. Okrem toho niektoré krajiny nie sú až tak rozvinuté a boli by radi, keby im niekto pomohol. Čiže Európska komisia tiež vlastne bola požiadaná, aby sa zapojila aby bola aj v kontakte so susediacimi krajinami. Možno bilaterálne nemusia byť veľmi dobré vzťahy medzi kraj, niektorými krajinami v regióne, ale treba uplatniť možno konzervatívny prístup, aby to financovanie decentralizované neviedlo k problémom z hľadiska týchto rôznych regiónov, takže treba sa pridržiavať tých hlavných usmernení koheznej politiky. Ide o projekty, ktoré zahrňujú viac krajín a je to začlenené do existujúcej finančnej schémy? Pretože nič navyše, tie peniaze proste nie sú do budúcna. To, to bolo poprvé. A po druhé, a dobrý príklad bol tých 20 miliónov. Povedzme, to je pilotný projekt. Nie je to rozpočtová položka. A dobrá otázka teda. Je to v projekte na 2010 v poriadku, ale ako sa tie peniaze využijú? Mohlo by to byť dobrým referenčným údajom pre niečo, pre iné projekty. Povedzme, že nejaká krajina si povie, fajn, využijeme tie peniaze, ale pff, iné krajiny by možno neboli až také spokojné s takýmto riešením. Takže je to dosť nebezpečné. Videl som to na vlastné oči. Boli tu určité pokusy v súvislosti s Južným Stredomorím práve, že by sa uplatnil systém nejakého decentralizovaného orgánu, že aj krajiny mimo EÚ by boli taktiež zapojené. To môže byť nebezpečné, podľa toho, ako to chápem ja. Kým nemáme nejaký nový model, treba mať jasno v tom, že ide len o projekty, kde je zahnutých viac krajín. Nie sú to peniaze navyše, ostaneme v rámci, aspoň z hľadiska existujúcej finančnej perspektívy do roku 2013, kým neprídeme s nejakou ozaj serióznou filozofiou, ako to riešiť ináč. Pretože keď takto nebudeme postupovať, čakajú nás veľké problémy, pretože regióny budú vznikať jeden za druhým a budú žiadať ďalšie peniaze navyše Čiže budú tu národné projekty a viac národné, viac štátne projekty, ktoré zahrnujú viac krajín. Takže to je môj názor. Ďakujem. David Switz, Európskej komisie je tu prítomný, možno si bude želať niečo k tomuto povedať, povedať, aby objasnil niektoré veci, hlavne pokiaľ je otázku financovania. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vždy veľmi rád prichádzam do parlamentu a na tento výbor, aby som sa vyjadril ohľadne stratégií makroregiónov. Samozrejme, týka sa to našej práce, dostávame sa vlastne do rodiska týchto stratégií, takže nemusím tu vysvetľovať princípy a tak ďalej. Podpora zo strany parlamentu, nielen politická, je veľmi dobrá, ale veľmi dobre je, že sú tu aj konkrétne pozitívne návrhy, sú tu zaujímavé otázky, návrhy riešení a toto je tiež pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli pokračovať v našej práci a ďakujem za tieto podnety. Dovolte mi ešte povedať, aby som uistil tých, že, e, ktorí si myslia, že od vlani od leta sa až tak veľa neudialo, e, okrem prezentácií na Európskej rade. Práve nie. Minulý týždeň sme sa zase stretli v Štokholme a hovorili sme o národných kontaktných miestach 8 krajín, teda boli tam vytýčené, teda boli tam aj koordinátory 15 prioritných oblastí, tak ako je to zadefinované v vašich plánoch e, stratégie. Proste každú jednu z tých prioritných oblastí sme prediskutovali, sledovali sme proste, aká je, ako postupujú tie projekty, Treba sme hovorili, kde sa nezistil, nenašiel patričný partner e, pre projekty v danej krajine. Zistovali sme teda, kto je zodpovedný za riešenie a tak ďalej. Čiže veľmi prakticky sme pristupovali k tejto otázke, ako sme pristúpili od slov k činom vlastne. A chcem povedať, podľa svojej skúsenosti môžem povedať, že to bolo dosť vzácne. Temer to bol prístup z hora nadol, keď je o tie kontaktné miesta, ale boli tam aj partnery, ktorí boli do samotných aktivít zaangažovaní. Samozrejme, že boli by radi, keby prišli nové peniaze, ale to nie je jediný účel to, čo chcú robiť. Pretože pokiaľ je o stratégiu povalskej oblasti, je dôležité, museli sme v podstate objaviť aj to, že riešenie treba hľadať v rámci tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre tento región. Čiže žiadne nové inštitúcie, žiadna nová e, legislatíva EÚ, hej? Nie, že by sme chceli vytvárať nejaké nové inštrumenty a nové zákony a nové sekretariáty a podobne. V regióne sú už určité prostriedky a tie musíme využívať. Tým sa vlastne dostávame aj k otázke budúcich regiónov. Chcem povedať, že komisia je veľmi opatrná v tomto smere. Nechceme sa rýchlo rozširovať a nechceme, aby celá európska mapa bola e, zbierkou makroregiónov. Ak len teda nebudeme presvedčení, že toto je tá správna cesta vpred. Niektorí hovoria, že áno, ale my sme zatiaľ ešte úplne presvedčení o tom na základe. Nemáme teda už vyhodnotené výsledky terajších makroregiónov. Vlastne aj návrh správy e, poukazuje veľmi správne na tie ťažkosti, ktoré existujú. Napríklad, keď sa pokúšame e, zamerať aj na ten projekt stredomorský, tam sú veľmi jasné obťaže. Takže nechceme sa príliš ponáhľať, nechceme sa nechc- rozbehnúť prv, než by sme sa naučili chodiť. Hej? Ani to, čo spomínal tu prítomný pán poslanec, že nedávať koňa, teda nedávať záprach pred koňa a podobne. Takže v tomto ohľade nebudem nejak detálne rozoberať stratégiu rozpočtu koncom roka bude viac priestoru pre toto hovoriť o týchto výhľadoch finančných, ale sympatizujem s názorom, ktorý bol vyslovený. Nie je to len otázka peňazí pre členské štáty, koľko majú teda vynaložiť. Existujú predsa určité pravidlá a v rámci stratégie ide o to, ktoré, ale tam je stanovené, že vlastne ktoré náklady sú opodstatnené a ktoré nie. Takže nechcem, aby sme fungovali mimo existujúcich pravidiel. Na záver, možno je to dosť kontroverzné, pokiaľ ide o tých 20 miliónov eur, čo odhlasoval Európsky parlament na rozpočet v roku 2010. Ešte stále uvažujeme o tom, ako čo najlepšie využiť tieto prostriedky. Je to jednoduché. Hm. Teda nie je to jednoduché, pardon. Ak máte peniaze, aj keď je to len 20 miliónov, potrebujete aj na to rámec, v ktorom to budete míňať, vynakladať. Hej? To musí byť veľmi jasné. Čiže musí existovať spôsob, ktorý bude zaručovať aj pri pilotných projektoch to, že pre európskeho daňového poplatníka to budú dobre vynaložené peniaze. Čiže Nechcem vás tu nudiť nejakými pravidlami využívania rozpočtových prostriedkov, ale tieto pravidlá treba dodržiavať. Čiže musíme treba posilniť aj nadnárodný program pobaltského regiónu. Ďalej, to je jedna z možností. Ďalej, posilnenie tzv. severského rozmeru. To je náš partner. Hlavne treba zameraním na Rusko povedzme o 10 dní pôjdem do, na navštevu Ruska, aby som preskúmal, aké sú tam bariéry a ako povedzme zabezpečiť spoluprácu aj na lokálnej úrovni. Isté, trvá to nejaký čas, ale dostávame sa na tú úroveň a bez toho, aby sme sa zatmerali aj na túto oblasť, naša stratégia nebude úspešná. Okrem toho musíme nájsť tie vhodné finančné inštitúcie, aby sme mohli tou cestou taktiež prevzať prostriedky, ktoré budú alokované na projekty, kde sa nebude dať ináč financovať. Takže mm, skúmame všetky možné možnosti a máme nad sebou určitý termín samozrejme a neviem povedať, aké budú výsledky ešte v tejto chvíli, ale veľmi nám záleží na tom, aby riešenie bolo e, náležité, nielen aby sme nejako vydali tých 20 miliónov, ale aby vznikol kvalitný model, o ktorý sa budú môcť oprieť aj tie finančné a rozpočtové orgány. Ja viem, že čas beží, ale chcem povedať, že sme vám na DG Regio k dispozícii a som pripravený s vami diskutovať či už na takejto úrovni, alebo aj v menších skupinách. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, David. E, diskusiu budeme musieť ukončiť. A pokiaľ ide o bežné stretnutie v marci, e, da, bude sa o tom hovoriť, ale ak si pán Olejniče želá vyjadriť svoj názor ešte teraz, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem všetkým za komentáre, návrhy No a pokiaľ ide o môj názor, chcel by som vám povedať, že som za to, aby sa táto politika makroregiónov rozvíjala a aby sa v jej rámci rozvíjala spolupráca, zadefinovali sa spoločné ciele. Tie by mali zohľadňovať potreby, e, ktoré súvisia s dosahom týchto regiónov a musia byť predmetom spoločného konania, ako aj všetky aspekty, ktoré sa týkajú finančného rámca No a ako možno tieto finančné e, potreby uspokojiť, ak sa to urobí z národných rozpočtov prostredníctvom koordinácie a kooperácie, takže sa zadefinujú e, priority, pokiaľ ide o e, rozpočty Európskej únie, ktoré sú určité jednot, určené jednotlivým členským štátom. A ak tieto ciele a v tej, e, v tej, ktoré sú obsiahnuté v tejto makroregionálnej stratégii, budú mať prioritu, lebo doteraz tomu tak nebolo. Ďalšia otázka. Čo sa bude diať so spolufinancovaním e, a dosahu týchto e, regiónov? Bude sa to robiť dodatočným rozpočtom, rozšíreným rozpočtom EÚ? Myslím si, že toto môže byť budúcnosť, aj keď nie je celkom blízka, ale taká strednodobá alebo vzdialenejšia budúcnosť. E, pri riešení tejto otázky musíme si uvedomiť, že to je spoločná úloha hľadania vonkajších zdrojov, napríklad svet, či už ide o Svetovú banku. Áno, je to investícia rozličných finančných inštitúcií v rámci EÚ. Vystáva tu veľa otázok, s tým súhlasím ale myslím si, že spoločne sa budeme musieť snažiť nájsť odpoveď na tieto otázky, pokiaľ ide o návrh Európskeho a názor Európskeho parlamentu na tento spoločný podnik. Dnes, keď rozširovanie Európskej únie je už faktom, treba si položiť otázku, ako sa môžu tieto výzvy a spoločné úlohy realizovať, najmä ak hovoríme o výzvach, ktoré presahujú súčasné hranice EÚ. Ak dovolíte, ešte by som doplnila k tomu, čo bolo práve povedané. Myslím, že v marci bude pred nami stáť táto výzva, že možno budeme musieť postúpiť konkrétne ďalej z hľadiska toho, ako pozeráme na tieto aspekty stratégie multiregionov alebo ostaneme na nejakej vágnej polohe. Proste komisia tiež bude musieť zaujať svoje stanovisko už vo februári, čiže budeme čakať na návrh z komisie potom, potom môžeme reagovať. Alebo ako navrhujete, aj my sami môžeme prísť s nejakými návrhmi sam, vo vzťahu k správe pána Olejnička. Čiže mohli by sme sa nad tým zamyslieť. V podstate sú tu dve možnosti. Buď povieme, že toto, tento typ makro regionálnej politiky by sa mohol, že toto by mohlo byť niečo takého, čo bolo Interreg, že by to mohlo byť ako transnárodný trend, alebo prvok, tak povediať, že by tu bolo 13 zón, ktoré samozrejme boli vytvorené na základe rokovaní s príslušnými štátmi a je to cesta z hora na dol, alebo je to aj iný možný prístup z dola na hor, a tu by sme chceli povzbudiť Európsku komisiu, aby rokovala s regiónmi ohľadne funkčných oblastí, kde sa dá riešiť čoraz viac problémov, ktoré si vyžadujú zdielané riešenie, teda spoločný prístup k riešeniu a spoluprácu, pokiaľ ide o európsku politiku súdržnosti alebo by sa umožnilo výnimočne uplatniť určité iniciatívy, ktoré by niektoré regióny chceli uplatniť. Že by to tiež bola určená určitá forma hĺbšej úrovne spolupráce, kde vlastne by sa to týkalo určitých teritórií a určitých konkrétnych záležitostí. Ale pravdepodobne v marci sa budeme musieť rozhodnúť, Zatiaľ vám chcem povedať, že taktiež som bola pozvaná do Ulmu 2. februára. Na 2. februára bude sa tam konať zastrednutie na vysokej úrovni s účasťou komisára a ministrov o podunajskej stratégii. Ja tam vlastne prednesiem záverečnú reč na tom zasadnutí. Takže komisia vlastne sa už niekam uberá určitým smerom členské štáty tiež, takže budeme debatovať o ďalšom pilotnom projekte a to je podunajská stratégia. Ak nie ďalších pripomienok v tejto fáze, ďakujeme pánovi Oleničkovi. V marci o tom budeme diskutovať ďalej a pokiaľ som správne pochopila, budete aj kolegov ďalej informovať, aby ste, im, aby ste ich poinformovali o týchto otázkach. Teraz pristúpime k poslednému bodu nášho programu a to je E, správa o pána Misleroja. Týka sa to vykonávaní súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyšlenými na výskum inováciu. A v podstate dávam slovo pánu Mislerojovi, aby uviedol tému. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Aby sa tu nedebatovalo e, znova o pracovnom materiáli Chcem vás zle informovať. Ten pokrok, ktorý sme dosiahli z hľadiska pozície tejto správy, ako bolo naznačené, toto je tak o nariadení, ktoré sa týka Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a 7. rámcový program pre výskum a rozvoj v mestách a regiónoch. Toto je proste vec, ktorá sa týka implementácie existujúcich programov popri pobalskej stratégie. Samozrejme to treba rozvinúť ešte ďalej, ale no, je tu tá právna základňa veľmi jasná. Musíme sa teraz zamerať na implementáciu a hľadať, ako poskytnúť určité odporúčania z hľadiska synergie v týchto dvoch oblastiach. Teda čo sa stalo? E, pri tomto názve a pri tomto obsahu sme sa dostali do kontaktu s kolegami z výboru ITRE a výbor ITRE má kompetencie plné kompetencie pre rámec aj pre ten 7. rámcový program. Týka sa to aj malých a stredných podnikov. Takže preto sme sa začali zamýšľať nad tým, ako realizovať eh, tento projekt. A dohodli sme sa po dobrých rokovaniach na tom, že bude tu pravidlo 50 e, z rokovacieho poriadku uplatnené, ktoré sa týka výboru ITRE. Samozrejme, dostanete to aj v písomnej forme, len by som si dovolil teda po, povedať, že dozviete sa, aký je kompetencia tohoto výboru a ďalšieho výboru a čo je spoločné, pokiaľ ide o túto správu. Môžem povedať, že výbory Regia ITRE sa dohodli na nasledujúcom, nasledujúcej dielbe kompetencií podľa príslušných pravidiel a pri tom, že sa berú do úvahy ciele výskumu a koheznej politiky, tak by mali byť tieto výbory pokladané za rovnocenné. Kompetencie REGI analýzujú, sa týkajú analýzy a kom- vyčlenovania štruktúrálnych fondov, analýz a odporúčaní o dopadoch výskumnej politiky na túto politiku a o synergiách štruktúrálnych fondov 7. rámcového programu pre výskum a vývoj a inovačné programy CIP. Ďalej výbor ITRE a jeho kompetencie týka sa to analýzy a odporúčení výskumnej politiky a rámcového programu 7 a SEP. Ďalej sú tu kom- koncepcie, ktoré sú, no, teda spoločné kompetencie sa týkajú koordinácie, výskumnej politiky a koheznej politiky. Takže toto bolo vlastne dosiahnuté veľmi otvorenou diskusiou. Čiže ITRE teraz je vlastne na tej istej úrovni v tomto prístupe ako náš výbor. Menovali spravodajcu pána Hačima Kakisa a dosiahli sme dohodu o procedúre, o postupe a návrh bude predložený čoskoro a bude v marci vlastne zhodnotený na zasadnutí výboru a bude sa o ňom hlasovať v apríli, konkrétne 26. 27. Výbor ITRE bude pracovať na týchto otázkach vo februári o návrhu stanoviska 17. 8. marca sa o tom bude hlasovať v ITRE. Takže v podstate dúfam a verím, že to tak bude fungovať, ale môže byť, že po práci v oboch výboroch dospieme k spoločnému stanovisku, ktoré nás posunie ešte ďalej v debate z hľadiska pozície kohezných nástrojov v súvislosti s výskumom a ak Region povie, áno, my sme najlepší, my sme šampióni, a ITRE povie, my sme tí výťazí a nedostane sa, alebo nedospie sa k nejakej dohode v parlamente a príde apríl, alebo máj, neviem presne, kedy bude to hlasovanie, tak tam bude vlastne priestor pre ďalšiu politickú debatu. Toto som chcel povedať. Ak chcete vedieť viac o pravidle číslo 50 alebo článku 50 rokovacieho poriadku, tak môžeme vám k tomu poskytnúť ďalšie údaje písomne. Ďakujem vám za pozornosť. A ďakujem pekne. Máme tu len jedného rečníka, ktorý sa prihlásil. Nech sa páči. Takže práve... No, to je veľmi ťažké, nechajú... To je veľmi ťažká otázka, ale treba to nakoniec vyriešiť. Samozrejme, že aj my by sme sa mali zamyslieť nad týmito rámcovými programami ohľadne výskumu, čo sme urobili a čo treba ešte robiť v prospech súdržnosti netreba ísť do výboru ITRE. Myslím si, že toto je práve v kompetencii nášho výboru. A pokiaľ ide o termínu, tak sa treba pozerať, ako sa to prezentuje. A treba sa pozrieť, že či vlastne sa ešte nemôžeme pozrieť na otázku výskumu, ako sa k nej jednotlivé členské štáty stávajú. To nie je v našej kompetencii, to si treba ešte overiť. Mm, samozrejme toto nemôže byť zmenené. A po druhé, čo chceme prostredníctvom tejto správy získať. Myslím si, že to je veľmi dôležité, e, čo chceme po období 2013 dosiahnuť v oblasti výskumu. Ja si myslím, že tá najdôležitejšia časť, na ktorej my pracujeme, je položiť si otázku, či E, pridelenie fondov niečo prinieslo, či bola metóda správna, či sú tam nejaké pochybnosti, či je to správna metóda a aké sú ciele. A aké nástroje na tieto ciele používame, aké stratégie, ako to chceme prepojiť s agendou 2020 pre Európu. To neznamená, že v stratégii pre výskum nebudeme musieť e, sa nad tým zamýšľať. Práve naopak. Ja si myslím, že to už tretí PC jasne povedal. Napríklad máme tu uh, priemysel uholný, alebo teda pri ťažbu uhlia. A ja by som vedela, že či pre tú alebo onú krajinu boli tieto peniaze určené na tento priemysel správne využité. Tam to treba skonkrétniť a špecifikovať takisto, že či sa dané rozdiely vyvíjajú udržateľne. Aj v tomto smere by sme si mali stanoviť cieľe. A potom, pokiaľ ide o financovanie, financujeme celý výskum, alebo financujeme len výskum, ktorý sa týka budúcnosti. Tu je veľmi dôležité povedať a zadefinovať si, akú úlohu regionálna politika zohráva pri vytváraní e, centier výnimočnosti. A máme tu ďalšiu otázku. Kde sa nachádza personál pre tieto centrá excelentnosti, výnimočnosti? Aké sú alternatívy? Buď teda to bude tak, ako to existuje, alebo v jednotlivých regiónoch e, budeme kvalifikovať ľudí pre tieto centrá výnimočnosti. Myslím si, že e, podľa môjho názoru súčasná situácia nie je dobrá, treba to skompletizovať. A myslím si, že tento ekologický, ekonomický e, a sociálny prístup je dôležitý navzájom prepojiť. E, to je dôležité pre inovačné regióny, ktoré majú centra výnimočnosti. Myslím si, že to musí byť viac v tejto správe zdôraznené. Pán Angurakis. Ďakujem, vážená pani predsednička. E, rád by som také stručné poznámky uviedol k tejto správe ja osobne nevidím, myslím, že máme problém s tým, čo hľadáme. Nevieme presne, čo hľadáme. Myslím si, že pokiaľ ide o tieto centra excelentnosti pre výskum, pre regióny a využívanie e, komunitárnych prostriedkov na to, na výskum, že to vž- nemusí vždy e, prinášať konvergenciu týchto regiónov každom prípade to hovoria tie prvky, ktoré máme k dispozícii doteraz. To, čo môže priniesť skutočnú konvergenciu, to je kombinácia výskumu, e, ktorý sa vykonáva v regióne s produkciou priamo v regióne. Tam áno, tam môžeme očakávať, že výskum prispeje k zvýšeniu úrovni regiónu. A keď sa pozriem na text správy, tak najmä po ten rámcový program, tam sa hovorí, že regióny mm, sa majú stať konkurencie schopnejšie vďaka výskumu a vede, to je teda cieľ celého tohto programu. Ja som z toho pochopil to, že to povedie regióny k vzájomnej konkurencii e, pri vytváraní tých najlepších podmienok pri vytváraní E, týchto e, centier výnimočnosti. A opakujem, podľa e, zaužívanej praxe máme tu rozličné príklady, máme rozvinuté krajiny v západnej Európe a my vidíme, že to nemuselo nutne viesť ku konvergencii a rozvoju týchto regiónov. Preto je veci potrebné veľmi jasne povedať a presne povedať. Ak nie, tak výbor pre energiu a výskum si bude myslieť, že my robíme nesprávne závery a my prepadneme v týchto našich cieľoch. Ďalšia vec. E, výskumný program, ktorý nás zaujíma, musí odpovedať potrebám regiónov, potrebám pracujúcich, poľnohospodárov a samozrejme aj ostatným aktérom. Bohužiaľ, toto však sa nenachádza v rámcovom programe spoločenstva. Ďakujem. Pán Toj. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja súhlasím s, nesúhlasím s kritikou pani Šada a ja sa domnievam, že neexistuje k tomu žiadna alternatíva, aby téma výskuma výskum a inovácia sa um, prediskutovala spolu s kolegami z ITRE. Otázka je, že k akým uh, výsledkom potom dospieme, to si na to budeme musieť počkať, ale keď sa o tejto téme hovorí, musia o tom aj interdisciplinárne diskutovať a Tiež e, to má súvisť s e, rozpočtovou politikou a tu na menový komisár e, pri vypočutí na našu otázku vyjadril názor, ktorý podľa mňa stojí za zamyslenie, keď povedal, že excelentný výskum nie je len e, viazaný na sever. Môže to byť e, kdekoľvek v Európskej únii alebo na svete. Ale prístup regionálnej politiky je iný, lebo sa hovorí, že e, chceme v istých regiónoch isté zariadenia zachovať a teda v súvislosti s synergickými efektami my musíme myslieť na to, aký je spoločný prístup, ale tiež musíme e, zadefinovať naše priezvoj body a povedať, že e, kde je rozdiel e, medzi stratégiou podpory výskumu, ktorý smeruje k excelencii a regionálnou politikou, ktorá zachováva a obsahuje decentrálny prístup. A myslím, že tu je aj inovácia stredobodom pozornosti, pretože tak, ako som to ja pochopil, sú to najmenší počet inovácií a najmenší počet e, základných e, vynalezov a technológií, e, ktoré vznikli z politického centralizovaného prístupu. Práve naopak väčšina z nich vznikla decentralizovaným prístupom a postavnými efektívami pri rozvoji priemyslu a podpore mobility ľudí. Teda tu máme dostatočný priestor pre decentrálne modely, v ktorých potom regionálna politika môže zohrať svoju úlohu. A podporujem eh, Lomborda van Nistelrooya, aby bola spoločná diskusia a spoločné sledovanie. Ja však myslím, že eh, to platí aj pre oba piliery, aj pre rámec podpory eh, výskumu, aj pre inovácie v regionálnej politike. A toto sú obe politické záležitosti, ktoré sú dôležité. Thank you. I don't see any other speakers. Ďakujem, nevidím ďalších rečníkov. Lambery uh, eh, chce reagovať. <coughs> Thank you very much. I, uh, I'm very glad. Ďakujem. Ja som uh, veľmi uh, rád uh, vďaka tejto diskusii a uh, ja som predložil návrh správy, ale to, čo povedali kolegovia, je stredobodom debaty a v skutočnosti sa to zameriava na plnenie. Je to správa o plnení rámce. Sú dané a ciele aj predpisy naredenia sú jasné, ale otázka je, že či to prináša ten pokrok, ktorý chceme v ekonomickom, sociálnom a ekologickom eh, zmysle. Teda toto nevylučujeme z debaty a možno politicky máme rôzne názory, ale na to sme tu, že? Takže ja som veľmi rád, že tento bod e, tu zaznel. Po druhé, áno, uvidíme, čo sa udeje v ITRE. Teraz sme práve začali e, rokovanie o obsahu a toto je teraz e, prvý týždeň, kedy začali rozhovory a ja o tom budem informovať tieňových spravodajcov, pretože to je prvýkrát, e, kedy e, takto e, v dvoch výboroch pracujú na tom. Tieňoví spravodajcov boli informovaní o pokroku a plná debata prebehne 18. marca v tomto výbore. Chcem však povedať jednu vec. Myslím, že môžete veľa investovať ako taký do výskumu. Výskum je základ pre excelenciu keď by sme mali všetku múdrosť a inteligenciu na svete, ale keď neskombinujete inteligenciu z dol nahor, kde pridaná hodnota je umiestnená niekde, inovácia spočíva v procesoch a vo výrobkoch a v spolupráci. A my máme veľkú skúsenosť o tom, ako pracovať v partnerstvách a ako zabezpečiť e, um, tento územný rozmer toho. A potom e, ak sa nám to nepodarí, tak e, nám unikne e, veľa výstupov z tohoto výskumu, pretože e, v minulosti sa mnohé veci patentovali a predali to inde na svete a potom výroba bola inde, prebiehala inde. Takže ja myslím, že máme o čom debatovať a urobme to spoločne v dvoch výboroch. Ja vám poslím informáciu a možno v lete budem vedieť, či sme správne urobili, že sme túto vec e, z ITRE e, mali takto e, v stredobode našej diskusie. Ďakujem, Lomber. A nie sú tu ďalšie pripomienky, už nemáme viac bodov na programe a v e, súlade s koordinátormi my budeme robiť e, veci, ktoré majú na práci koordinátorov mimo schôdzu, lebo to sú len písomné veci. Na budúce zasadnutie nemám žiadne veci do programu rôzne. Pokiaľ nechcete nikto nič e, ohlasiť, tak chcem ohlasiť, že budúca schôdza bude 22. februára o 3. len na pol dňa. Takže ďakujem vám veľmi pekne a teraz